Thanks. Morgen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Erster Tagesordnungspunkt heute Morgen. Dobré ráno, drahé kolegyne, kolegovia. Prvý bodom dnešného zasadnutia je zjednodušenie realizácie, teda, pardon, zaručenie nezávislých hodnotení vplyvu. No a som je Charles Chichester. A hneď dostáva aj slovo. Už pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za a, eh, slovo. Som veľmi rád, že je tu tak veľa kolegov. A ja mám také pokušenie hovoriť trochu dlhšie, aby ich prišlo ešte trošku viac. Nož, vážený pán predseda, o tomto stanovisku sme už hovorili, keď to bolo nejaké nezáväzné alebo neoficiálne stanovisko e, vo forme návrhu pred niekoľkými týždňami. No a skutočne myslím, že stanovisko sa odvtedy veľmi nezmenilo. No a ja rovnako mám pocit, kde by som sa ja by som chcel počkať na návrhy pozmeňujúcich návrhov kolegov ešte predtým, než pristúpime k nejakej detaľnejšej diskusii, ale len eh, ešte raz tak zhrniem, je to stanovisko k správe z vlastnej iniciatívy o hodnotení dopadov a ich nezávislosti. No je to vec, ktorú ja z celého srdca podporujem. Myslím, že to dáva kredibilitu a autenticitu dopadovým štúdiám. V rámci stanoviska je viacero, e, viacero bodov, ako zaručiť túto nezávislosť. A možno najväčšou výzvou že keď sa legislatívny návrh mení v procese chvalovania na výbore, na akomkoľvek výbore v parlamente, e, tak e, dopadové štúdie by sa mali aktualizovať s ohľadom na zmeny. Myslím, že to je rozumný návrh, a, aj keď trochu citlivý, ale súhlasím s ním, e, pretože niekedy je pomerne ťažké zosúľadiť to s časovým harmonogramom. Ale ak by sme mali byť spolahlivo informovaní ešte pred hlasovaním na plenárnom zasadnutí, tak myslím, že to je cieľ, na ktorý by sme sa mali zamerať. A malo by to byť zaradené do dopadovej štúdie, ktorá hovorí, že nie sú potrebné žiadne zmeny, alebo v, s ohľadom na nový návrh, tak sú potrebné niektoré pripomienky. Takže to je ten náročnejší aspekt, ale inak myslím, že nejaké, nejaká vaša revízia nezávislí poslanci na, v Rade pre hodnotenie alebo v Rade pre pre dopadové štúdie, vyhodnotenie dopadov. Nerozumné, no že myslím, že eh, sme dosiahli pokrok v tejto téme. Niekto vníma prácu komisie kriticky, by som chcel povedať, že tá práca bola dobrá, ale mohla byť aj o dosť lepšia. No a to je, myslím, na teraz všetko, pán predseda, a slova sa môžu ujať všetci kolegovia, ktorí majú to záujem. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne a ako prvý kolega Bencner, tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, pekne aj spravodajcovi. Návrh správy, návrh stanoviska obsahuje e, viacero e, dobrých návrhov. Stanovisko zdôrazňuje, e, že záťažná alebo administratívna záťaž novej legislatívy musí byť hlavným bodom. A je tu tiež potreba konsekventne aplikovať vyhodnotenia dopadov. Myslím, že dá sa zlepšiť napríklad dopad na dopad nových zmluv na ekonomické partnerstva je dôležité rovnako v procese vypracovávania a vyhodnocovania dopadov aktéry musia mať príležitosť riešiť nedostatky ešte pred návrhom ešte pred navrhnutím a finalizáciou hodnotenia. No a preto to musí byť verejné. Musí tam byť zhrnutia s, s prehľadom. No už a, mohli by sme využívať nejaký vzorec, nejakú šablónu na to, aby sa celý proces urýchlil. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ako ďalšia tieňová spravodajkyňa Badia i Kočet Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Musím ospravedlniť pani Teresa Rieru, ktorá je na ceste a poprosila ma, aby som ju nahradila, takže ak dovolíte, prečítam jej text. Ako som v predchádzajúcom vystúpení povedala, je mm, uznať obrovské úsilie, ktoré vykonala za posledných 5 rokov Európska komisia oblasti Weather Regulation, ale je jasné, že ešte je tam veľký rámec na pôsobenie, aby sme vylepšili hodnotenia vplyvu. Preto ako základný princíp moja politická skupina podporuje, že je treba uchovať súčasnú štruktúru toho výboru hodnotenia vplyvov. Musia tam byť nezávislí odborníci, aby mohli robiť hodnotenia, pretože to je jedno, jeden z pilierov nášho pôsobenia je potrebné, aby tam bolo vyššie percento nezávislých odborníkov do týmu tohto výboru, aby sme vylepšili transparentnosť, konzistentnosť, aj kvalitu podľa, počas celého procesu a takto aj budeme navrhovať. Po druhé, Hodnotenia vplyvu majú byť ako živý postup, ktorý má vplývať na celý legislatívny postup od začiatku až do konca a preto je rozhodujúce, aby sa publikovali a konzultovali návrhy týchto hodnotení skôr, než sa urobí legislatívny návrh a na záver upozorniť na význam integrovaného prístupu, ktorý bude brať do úvahy tak aspekty ekonomické, ako aj dopady na malé a stredné podniky a tak ďalej, environmentálne, sociálne a sanitárne aspekty. Nestačí len čisto ekonomický prístup hodnotenia vplyvu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, teraz pán Mesároš. Köszönöm, elnök úr. Annak érdekében, hogy a jogalkotás az... El... Ďakujem veľmi pekne. Na to, aby sme zaručili, že legislatíva v európskych inštitúciách bude transparentná, potrebujeme hodnotenia dopadov hospodárske, environmentálne a ďalšie. V novembri 2006 bolo zriadené to krémium na hodnotenie dopadov a dôležité je zaručiť zlepšenie kvality hodnotenia dopadov. Európsky parlament by mal takéto iniciatívy podporovať. Kvalita vyhodnocovania dopadov musí byť zlepšené. To je dôležitý cieľ, avšak nesmieme zabúdať na to, že dôležité je nie len znižovať administratívnu záťaž. Potrebujeme aj ďalšie zásadné kritéria. Musíme zaručiť, že štúdie, dopadové štúdie budú pravidelne kontrolované a len tak budú mať nejaký vplyv na politiku. Často sa stáva, že sa žiadne vyhodnocovania dopadov nevykonajú. A komisia sa musí postarať to, o to, aby to, sa to napravila. Členské štáty v členských štátoch sú to ministerstva, ale v Holandsku, Švédsku, no v iných krajinách to vykonávajú externí experti. Dôležité je, aby sme vnímali základy tých štúdí, pretože tie sú podporou pri rozhodovaní a nie náhradou rozhodnutí. Dôležité je, aby sme zaručili a dosiahli nezávislosť týchto štúdií. No a rovnako a e, treba prispievať k lepšej legislatíve. To grémium musí byť e, skutočne nezávislé od komisie, jeho členovia Musí byť e, menovaní aj Európskym parlamentom. Treba zaručiť, že členovia tohto grémia budú mať slovo napríklad pri stanovovaní rozpočtových kritérií. Na tieto štúdie potrebujeme v rámci každého legislatívneho procesu a tak, že sú odborne a politicky opodstatnené. Ďakujem pekne. A teraz kolega Turmes. Ďakujem. No a moja prvá otázka je, či tu je niekto z Európskej komisie. Pretože mňa by zaujímali niektoré pripomienky Európskej komisie k tomu, čo si myslia o tom, čo robíme. Pretože je skutočne náročné niečo hodnotiť, keď všetko, čo žiadame, aké tu budú mať meškanie. Viete si predstaviť napríklad, že teraz o finančnej kríze by sme prijali, alebo by nám trvalo 1,5 alebo 2 roky, kým by sa vyhotovilo hodnotenie dopadov. A až potom by sme začali konať. No a ja... Ja myslím, treba zhodnotiť, či to je vôbec realizovateľné, pretože po 30 rokoch sme boli ako s neviditeľnou rukou vo svete, kde je nedostatok zdrojov, tak sa dostaneme do obdobia, kedy budeme potrebovať viac regulácie. Samozrejme, musí to byť rozumné, inteligentné, avšak ten názor, že nepotrebujeme vládu, to si nemyslím. Rovnako samozrejme sú ľudia a Giles podporuje túto tendenciu, ktorí tvrdí, že menej Európy je lepšie. Ja si nemyslím, že v globalizovanom svete je to prístup, ktorý, ktorým sa chceme vydať. Je jedna otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Ak vykonávame vyhodnotenia dopadov, tak samozrejme musíme tam hodnotiť byrokratickú záťaž alebo administratívnu záťaž na všetkých hospodárskych aktérov. Ale legislatíva je viacej ako len um, má viac ako len podporovať podniky. Nie, je tu aj pre občanov. Občanov tejto generácie a nasledujúcich generácií. Takže ja podporujem myšlienky socialistov, ktorí tvrdia, že všetky hm, eh, dopadové štúdie musia mať eh, so, sociálnu dimenziu, politickú dimenziu a ja by som možno niečo ešte doplnil, čo sa často zabúda že potrebujeme zohľadňovať budúce generácie, pretože často ako politici čakáme ďalšie voľby no a zohľadňujeme len lobbyst, názory lobbystov ale niektorých hm, skupín voličov. A to vo všeobecnosti nie, nie sú nasledujúce generácie. No a to by si Giles mohol zohľadniť, keď hm, myslíš na to, čo znamená táto legislatíva alebo neznamená, pre ďalšie generácie občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja si však myslím, Claude, že centrálna otázka tohto projektu nie je viac alebo menej Európy, ale že ak robíme a príjmame zákony, musia byť dobré. No a to je rozhodujúca otázka, o ktorej sme už viackrát veľmi intenzívne hovorili o tom, či sme zohľadnili všetky dopady. A preto myslím, že ten bod je veľmi dôležitý. A ja osobne si tiež nemyslím, že medzi podnikateľmi a občanmi sú e, veľmi veľké rozdiely, pretože aj podnikatelia sú občania. Dobre slovo má Giles, alebo mám dať najskôr slovo komisii. Dobre, takže je tu niekto z komisie, kto by nám mohol zodpovedať tieto otázky. áno, niekto z komisie tu je, ale niekto je kompetentný v tejto veci. Takže no, ďakujem všetkým, alebo ďakujem zástupcom komisie, ktorí tu sú. A lutujeme, že tí, ktorí by tu mali by tu nie sú. Giles, máš slovo. No, ďakujem pekne. Ja... My môžeme len hádať, aký názor na túto vec má teda komisia, ako hodnotí aký dopad bude mať ich neúčasť. No už dobre. Ďakujem pekne, kolegovia, za vaše konštruktívne pripomienky. Všetky si ich veľmi vážim. A ja som presvedčený o tom, že budú predložené niektoré pozmeňujúce návrhy, o ktorých budeme hovoriť tým bežným spôsobom. Chcel by som reagovať na dve pripomienky. Jednu pani Erieri Madurel. Ja nenavrhujem eh, zásadnú zmenu celého procesu. Takéto zmeny sú pomerne vážne, ale myslím, že isté zmeny sú potrebné pri zaručení nezávislosti, nezávislých názorov a myšlienok eh, v tomto tomto ohľade. No a preto si myslím, že dúfam, že nájdeme istú rovnováhu. No a pripomienky môjho kolegu, kolega Turmesa, sú také zaujímavé ako aj naposledy, ale rozširujú diskusiu z technické a dodávajú mu takú, taký filozofický rozmer. Ale nemyslíme si, že občania chcú viac regulácie a legislatívy. Nie, oni od nás očakávajú kontrolu a preverovanie legislatívnych návrhov, tak aby sme zaručili, správne fungovanie. No a dôležité, dôležité sú tiež platby za príjmanie nových legislatívnych návrhov. No a preto pri hodnotení legislatívnych návrhov musíme si uvedomovať všetky možné dopady. Ale ja si myslím, že klódové návrhy nie sú úplne relevantné ja nemyslím, že nastane koniec sveta, ak toto príjmeme, toto stanovisko. Takže ďakujem pekne za vaše pripomienky a teším sa na predkladanie pozmenúcich návrhov. Ďakujem pekne. A ja a tým ukončujeme bod programu číslo 10. Bod číslo 11 je Zelená kniha Komisie o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ. Spravodajkynia je kolegyňa Léna Ek, ktorej týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je zelená kniha. A preto je dôležité hovoriť o budúcom vývine lesných porastov v EÚ. Sú veľmi veľkou hodnotou z ekonomického hľadiska, z hľadiska pracovných miest, sociálna, historická dimenzia aj z iných eh, aspektov. Ako napríklad eh, voľnočasové aktivity. No a vysoké percento plochy Európy pokrývajú lesy. Aká sa pozrieme na HDP Európy, tak takmer 10 tvorí lesníctvo a 9 výrobných pracovných miest e, je lesné hospodárstvo priamo v, to, v tomto odvetví a potom sú je mnoho pracovných miest ešte spojených s tým. Je tu diskusia, či zle riadime alebo staráme sa o naše lesy alebo nie. Jeden zo spôsobov, ako to zmerať je, Ehm, hodnotiť, či sa plocha lesov rozširuje, alebo či rastie aj počet kubických metrov ťažby dreva. No a to rastie. No a v krajinách Severnej Európy tento trend predpráva už asi 100 rokov, no súčasne v mnohých oblastiach Európy, keď lesy rastú, Máme aj udržateľný priemysel, ktorý je, čo je globálne veľkým výdobytkom a skutočne veľkým dosiahnutým cieľom. A ak budeme dosávať takéto výsledky, tak sa máme na čo tešiť. No a súčasne sa zaoberáme manažmentom vlastného hospodárstva, vrátane ochrany lesov, čo je nevyhnutné na to, aby lesy boli odolné a zdravé a to je jedna z dôležitých vecí pri boji proti klimatickým zmenám. V Európe už vidíme, že nárast teploty má vplyv na naše lesy. No a vidíme to na príklade tých problémov, s ktorými zápasia niektoré oblasti. Vidíme to, že niektoré živočišné druhy sa stiahujú na sever. V mojej krajine je krajine niektoré rastlinné e, druhy sa stiahujú na sever, rovnako niektoré druhy, druhy hmyzu. No a ďalším problémom, s ktorým zápasíme, sú vlastné požiare. Je to skutočne obrovský problém pre členské štáty, na juhu kontinentu. Lesné požiare v Portugalsku mali mali veľký, veľký problém, ktorý z, postihuje celú spoločnosť. Táto zelená kniha sa nezaoberá až tak veľmi ochranou lesov, ale ich prispôsobením klimatickým zmenám. Samozrejme, tam patrí aj ochrana ale patrí tam aj nejaké riadenie živočíšnych druhov a to, ako zaistiť faktuál, alebo faktické informácie. To je dôležité, má v Európskej únie existuje les, stratégia pre lesné hospodárstvo a politické oblasti ako spoločná polnohospodárska politika. Ale vedomosti o lesoch nie sú dostatočné. Nevieme presne a nechápeme presne, čo sa deje. Takže prvý základný pilier tejto zelenej knihy je mať vedomosti, štandardy a štatistické údaje. To je veľmi dôležité a ja to aj chválim v texte komisie a rovnako to spôsobuje problémy na medzinárodnej úrovni. Chystáme sa na rokovanie o klimatických zmenách v Mexiku v decembri. No a lesníctvo a otázky spojené s ním sú veľmi ako prioritou a dôležitým bodom programu. Komisia alebo lesy sú dôležité pre eh, vo všetkých eh, krajinách a plne sa pripravujeme tiež na diskusie v rámci OSN problém je taký, alebo situácia je taká, že o niektorých otázkach sa dá rozhodnúť na o, úrovni EÚ, ale v tejto oblasti sa uplatňuje veľká miera subsidiarity. Ja to navrhujem udržať, ale sú tu mnohé veci, ktoré sa dajú urobiť na to, aby sme zlepšili vedomosti e, pre výmenu technológií, informácií, najlepších postupov a samozrejme na podporu vedy a výskumu. v 7. rámcovom programe pre výskum je platforma pre lesníctvo a lesy a lesné hospodárstvo. My si to musíme uvedomovať a uvedomovať si význam týchto vecí, keď príde revízia rámcového výskumného programu 7 a 8. Hospodárska hodnota lesov sa nedá vyjadriť len národných rozpočtov v dimenziách HDP. V mnohých oblastiach Európy sú lesy najdôležitejším nástrojom regionálneho rozvoja a základ činnosti malých a stredných podnikov a tak ďalej. Takže treba si uvedomovať, ako vyvážime ochranu a vlastnícke práva alebo vlastníctvo. Manažment lesov v Európe je rôzny v každej krajine. Každá krajina viac menej má vlastnú, vlastné postupy No a ak sa obzrieme do histórie zákonov a zákonodárstva o lesoch, tak je tam mnoho chýb, ale aj mnoho dobrých postupov. Takže v mojej správe som sa snažila vnímať túto vec z priemyselného hľadiska Včera po obede som sa zúčastnila v diskusii vo výbore pre polnohospodárstvo, no a ich názory sa pomerne odlišujú. Ja som tieňou knihov v Agri a budem sa snažiť naše stanoviská zapracovať aj do činnosti výboru pre polnohospodárstvo a aby sa to odzrkadlo v záverečnom texte správy. Nebudem už ďalej pokračovať. Pre mňa Paralelne spolu s týmto, keď sa zaoberáme otázkami lesného hospodárstva, eh, tak eh, len veľmi málo ľudí na komisii má nejaké vedomosti o týchto problémoch, o tejto problematike. Takže eh, mali by sme my skúmať, ako sa komisia pripravuje a aká je situácia v rôznych generálnych riaditeľstvách. No už pán predseda, toto je na, na teraz všetko. Teším sa na diskusie a dúfam, že tam bude viac ľudí, ktorých zaujímajú otázky lesov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tým som si istý. Ak dovolíte ešte jedna informácia k predchádzajúcemu bodu, zabudol som na to. Lehota na pozmeňovacie návrhy 5. oktobra k správe pána Čičestara. Je to jasné, ale musel som to takto povedať. Giles k jeho správe 5. oktobra. Lena? Neviem, sekretariát by možno mohol poslancom povedať, aký je časový harmonogram v ostatných výboroch k mojej správe. Dobre. Poďme teda k prihláseniam o slovo k správe pani Lek, e, Ek, pardon, ako prvý vystúpi tieňový spravodajca Padar. Ďakujem pekne, ja vítam návrh tohto stanoviska. Mám niekoľko poznámok, ktoré myslím stoja za to. Poprvé, zachovanie a posilnenie funkcie lesov, aby sa im venovala väčšia pozornosť. Biodiverzita je dôležitá, takže je dôležité venovať sa viac fungovaniu lesa. Momentálne prebieha debata o úlohe služie v oblasti ekosystémov pre životné podmienky ľudí, pre dobré životné podmienky ľudí. Európa sa momentálne stretáva s rôznymi chorobami, mormi, ktoré sa šíria, čiže v tejto oblasti by sme mali prijať celoeurópske iniciatívy. Po tretie, k bodu číslo 4, musíme mať na zreteli, že spravodlivé rozdelenie príjmov a záťaží nebude možné bez investovania do správy lesníckých záležitostí. A na záver predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o udržateľnú správu lesných zdrojov, pokiaľ ide o celoeurópske opatrenia. Mali by sme sa venovať aj stratégii po roku 2013, teda politike polnohospodárstva po roku 2013 je možno potrebné prijať opatrenia, ktoré zlepšia, zlepšia spravovanie našich lesov. Ďakujem. Ďakujem. Pán Lamberts ako ďalší, ďalší odborník. No, či som expert, prosím, nepreceňujte ma v tejto oblasti. Ak dovolíte, nadviežme to, že povedal teraz kolega Padar, otázka biodiverzity nie preto, že teraz máme Európsky rok biodiverzity, ale preto, lebo ide naozaj o tú odolnosť. Vieme, že biodiverzita, čím je menšia v lesoch, tým tieto budú zraniteľnejšie voči extrémnym poveternostným podmienkám. My to vidíme vo Francúzsku, v Belgicku a tak ďalej, keď príde nejaká veľká búrka, z, zo strany Atlantiku, tak lesy, kde bolo iba jeden druh e, živočíchov, respektíve rastlín, takže tieto boli e, okamžite zničené. Pokiaľ ide o tie hmyzy a pokiaľ ide o rôzne choroby stromov, ak nebudeme mať biodiverzitu, tak skrátka toto nezvládnu naše lesy. E, my sme výbor pre priemysel, takže by sme sa mali zamerať na úhol e, ochrany tohto zdroja a jeho hospodárskej hodnoty, lebo viete, že lesy boli zničené, e, či už búrkami alebo um, nejakými uh, chorobami, tak tieto vlastne strácajú na svojej hospodárskej hodnote. To je prvá vec. Druhá vec. Uh, Eh, bolo by dobré pozrieť sa trošku do histórie. Áno, my máme tendenciu skôr pozerať do budúcnosti, príjmať nové iniciatívy, ale najskôr musíme zhodnotiť podľa môjho názoru výsledky existujúcich iniciatív. Akčný plán v oblasti lesníctva, a rôzne iniciatívy v oblasti lesníctva, stratégia lesníctva. Toto sú veci, ktoré komisia už eh, naštartovala a musíme e, zistiť, či dosiahli alebo nedosiahli stanovené ciele. Takže komisia by sa mala obzrieť a mala by zabezpečiť, aby e, sa zlepšila implementácia existujúcich programov. To sú tie dva hlavné body, ktoré som ja chcel zdôrazniť. Inak sa zhodneme s tým, čo povedala pani Ek. Takže nie je to nezhoda, skôr len chceme doplniť jej prácu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Chce sa komisia ujať slova. Pán Akončaj. Nech sa vám páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že máme možnosť sa vyjadriť. Rád by som sa poďakoval spravodajkyni za naozaj obsažný návrh. Chcem sa poďakovať aj ostatným poslancom, ktorí prispali do diskusie. Chcem sa poďakovať spravodajkyni hlavne za to, že zdôraznila dôležitosť lesníctva a dôležitosť zelenej knihy, takže nebudem to opakovať. Pokiaľ ide o aktuálny stav, lesy posielajú asi 42, po, pokrývajú asi 42 plochy Európskej únie, takže sa im treba venovať. Pokiaľ ide o kontext celnej knihy, k tomu môžem povedať nasledovné teda čo je našim cieľom. Stratégia lesníctva a akčný plán, tých, toto už uvádzali predrečníci. My sme chceli zaviesť opatrenia týkajúce sa prispôsobenia sa klimatickým zmenám. Chceli sme identifikovať Teraz sme identifikovali sme potrebu vytvoriť monitorovací systém na úrovni EÚ a tiež e, sme chceli vytvoriť nejaký spoločný rámec ochrany lesov. Minulý rok sme prijali bielu knihu o prispôsobení sa klimatickým zmenám, my teda komisia, a tam sa hovorilo, že ochrana lesov, že je potrebné ju vnímať vo svetle klimatických zmien a ich dopadov, ktoré sú hrozivé a už ich vidíme. Takže zelená kniha sa venuje stavu lesov, fungovaniu lesov, dopadov klimatických zmien, ktoré sa nám podarilo zatiaľ identifikovať a takých, ktoré ešte možno môžeme očakávať. Venujeme sa tomu, čo už tu máme. Pokiaľ ide o ochranu lesov, vychádzame z zdrojov, ktoré máme momentálne k dispozícii. A teda chceme začať takú určitú diskusiu. Sme pripravení na klimatické zmeny a na ich dopady vo svetle ďalších faktorov, ktoré vplývajú na lesy súčasné politiky na úrovni EÚ a členských štátov sú tieto postačujúce, aby dostali týmto výzvam, alebo mohla by Európska únia ešte prispieť nad rámec toho, čo tu už máme, teda je potreba nejakých krokov na úrovni EÚ? Dostali sme mnoho hodnotných príspevkov. Celkovo ich bolo 261. prispeli rôzni aktéry z EU aj mimo nej. Stále ešte vyhodnocujeme tieto príspevky. Výsledky verejného pripomienkovania ešte nie sú k dispozícii. To je prebiehajúca práca. Tešíme sa na stanovisko Európskeho parlamentu. Závery rady už máme. A keď všetky tieto vstupy budú spracované, vrátanie toho verejného pripomienkovania, tak navrhneme nejaké kroky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. A ešte kolega Marčinkievič sa prihlásil, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedničance. Ďakujem, pán predseda. Chcem hovoriť o stanovisku pani Ek. Naozaj som so zadosť učinením prijal toto stanovisko, pokiaľ ide o ochranu lesov a informácie o lesoch. Ide o stratégiu lesníctva, vyhodnotenie akčného plánu v oblasti lesníctva. Ide o to, aby význam lesníctva bol vnímaný na pozadí hospodárskeho záujmu. Je potrebné zdôrazniť, že lesy samozrejme sú pohlcovačmi CO2 a samozrejme, že sú súčasťou našich životných podmienok, takže ochrana lesov je dôležitá z viacerých hľadisk. Je potrebné zachovanie lesov v zmysle biodiverzity. 70 biodiverzity je daná práve v lesoch. Na druhej strane však potrebujeme aj e, racionálnu možnosť využívania, hospodárskeho využívania lesov. E, nielen teda z hľadiska um, hospodárskej aktivity, ale aj z hľadiska pracovných miest. Je tu viacero teda aspektov, ktoré sa týkajú lesníctva. Nede iba o hodnotu toho dreva, ale o viacero aspektov, ktoré s tým súvisia. Potrebujeme teda náležitú stratégiu v oblasti lesníctva, teda nielen ochrana pred eróziou, ochrana vodných zdrojov a tak ďalej. Máme tu rôzne potenciály, v rôznych členských štátoch e, sú aj odlišné majetkové štruktúry, preto aj členské štáty používajú rôzne kalkulácie. Dôležité je zhodnotiť, aká je úroveň lesov v jednotlivých členských štátoch. Keď ide o staré lesy, tieto nie sú schopné absorbovať CO2. Ale také členské štáty, ktoré zalesňujú, ktoré omladujú svoje lesy, tak e, tieto majú možnosť využiť ten absorpčný potenciál, pokiaľ ide o CO2. Takže tá absorpčná schopnosť, jej výpočet je veľmi dôležitý, tak aby aj tie štáty, ktoré zatiaľ nevyužívajú tento potenciál, aby boli schopné tak učiniť. Ja súhlasím s tým, že kompetencie v oblasti lesníctva sú v rukách členských štátov a takto aj zostať musí, ale úloha Európskej únie by sa nemala obmedzovať len na nejaké koordinačné úlohy, pretože potrebujeme aj prispôsobovacie procesy, adaptačné procesy, pozrite sa na klimatické zmeny, a toto musí prebiehať na úrovni EÚ s náležitým financovaním. Je potrebné naštartovať diskusiu, pokiaľ ide o vypracovanie nových mechanizmov, ktoré sa budú uplatňovať na lesy. Nie len multifunkčné lesníctvo, ale aj rôzne mm, adaptačné mechanizmy. Ak dovolíte, rád by som vás pozval na výstavu, ktorá sa uskutoční budúci týždeň. Je to výstava, ktorá sa týka dôležitosti uh, prírody v Európe a um, polovníctva. Ďakujem, hovorí pán Pajsa, na záver vás slovo pani Ek. Ďakujem pekne, ďakujem kolegom za ich konštruktívne pripomienky. Ja som si istá, že spolupráca bude vynikajúca. Len niekoľko poznámok k tomu, čo odznelo. Iste biodiverzita, odolnosť sú dôležité veci a spolu úzko súvisia. Pred dvomi rokmi som bola v Kanáde, išla som e, vrtulníkom ponad e, obrovské Um, oblasti zničené škodcom a bolo to pre mňa strašné vidieť stovky kilometrov štvorcových. Celý ten les bol zničený, mŕtvy. A my musíme zabrániť takýmto veciam v Európe, pretože keď sa tento škodca rozšíri, keď nás predbehne, tak sa môžeme rozlúčiť eh, s celým lesníctvom, s akýkoľvek formou lesníckého manažmentu ABC. Toto je naozaj veľmi vážna hrozba, s ktorou tu máme dočinenia. Pokiaľ ide o tie búrky, ja som žila nedaleko oblasti, kde sa odohrala najväčšia burka za posledných 100 rokov, pokiaľ ide o um, objem zničeného lesa pred pár rokmi. A tam, to, keď vidíte túto katastrofu, tú zničenú krajinu, áno, súhlasím s vami, že monokultúry nie sú dobré, pokiaľ ide o odolnosť lesov. Musíme sa tomu venovať. Tiež je potrebné ale uh, dodržiavať princíp subsidiarity. Našou úlohou je šíriť informácie, zhromažďovať informácie na úrovni EÚ a dávať ich k dispozícii nielen vládám, ale všetkým, e, ktorí sa lesníctvom zaoberajú. Toto je teda niekoľko problémov, ktoré som chcela načrtnúť. Mám otázku na komisiu, taká prozba. Úpravy, ktoré existujú v rámci SPP, sú trošku kontraproduktívne kontraproduktívne, pokiaľ ide o naše ciele. Chceme chrániť lesy a chceme e, lesy posilniť, pretože tu máme otázky biodiverzity, otázky klimatických zmien a tak ďalej. Takže máme tu určité úpravy. Švédsko napríklad. My sme využívali plochy, napríklad ako pasienky, potom sa začali vysádzať jednotlivé stromy a teraz komisia povedala, že toto nie je v súlade s úpravou EÚ. Je to možno 80, 80 stromov na hektár, pričom komisia tvrdí, že by to malo byť 50 stromov. Tak čo sa teraz vo Švedsku deje? Teraz sa vypilujú stromy v tradičných oblastiach. Pokiaľ ide o biodiverzitu, Sú tu určité rastliny, kvety, trávy. Takže máme v rámci SPP mnoho predpisov, ktoré sú kontraproduktívne. Takže keď sme mohli mať nejaký zoznam toho, čo je v konflikte, aby sme my ako politici mohli zmeniť to, čo zmeniť treba, buď to v rámci mm, úprav legislatívy eh, v oblasti lesníctva, v oblasti legislatívy eh, SPP. pretože európsky systém je už raz taký. Chceme niektoré veci riešiť, niečo na jednej strane vyriešime, ale na druhej strane vytvoríme iný problém. Takže to nás je praktický problém. Takže taký zoznam, zoznamček týchto konfliktných ustanovení. Z klimatického hľadiska sú lesy zdrojom alternatívnej energie. V niektorých členských štátoch sa to využíva viac, v iných menej a to tiež musíme chrániť. Musíme si uvedomiť, že z klimatického hľadiska, klimatologického hľadiska, ochrana lesov e, musí brať do úvahy aj e, to hnívce drevo, ktoré vyprodukuje CO2. Takže na jednej strane ochrana lesov, ale na druhej strane musíme zabezpečiť, aby lesy boli náležite využívané. Toto všetko môže prispieť k dosiahnutiu uhlíkových cieľov, cieľov v oblasti klimatických zmien. Príkladom je Severná Európa, nárast o viac než 1% rozlohy v, alebo teda objemu v kubických metroch. Keby sa to takto robilo po celom území Európskej únie, tak by sa nám podarilo v tejto oblasti vyriešiť množstvo problémov, takže taká určitá rovnováha. Potrebujeme ochranu, prispôsobenie, odolnosť, ale potrebujeme aj produkciu a ja som sa snažila túto rovnováhu nastoliť vo svojej správe, vo svojom stanovisku a teším sa na diskusiu s e, tými spravodajcami, pretože si myslím, že východiska máme v zásade rovnaké. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o termíny, 12. oktobra 12.00 je lehota na pozmeňovacie návrhy. 8. alebo 9. novembra budeme vo výbore hlasovať. Envy bude tiež hlasovať asi v novembri a potom to pôjde do plena. Dámy a páni, týmto sme to vybavili, tento bod. Počkáme teraz 5 minút do 10, keď začneme hlasovať, alebo môžeme začať. Čo myslíte? Alebo začneme ďalšou správou. No, nie sú tu tieňoví spravodajcovia. Tam Bencen tu síce je, ale tie spravodajcovia tu nie sú, takže urobíme si prestávku. 5 minút a potom budeme hlasovať. Ďakujem kolegovia. Ladies and gentlemen, we can start. You have your card with you. Dobre, takže začneme, kolegyne, kolegovia. Dúfam, že máte hlasovacie kartičky, pretože možno ich budeme potrebovať. Takže môžeme začať, keď tu budú všetci. No a začneme správou Carvalho ku ktorej bolo predložených množstvo pozmeňujúcich návrhov. E, Bohu vďaka kolegyňa Karvalo a tie nevyspravodajcovia nám uľahčili trochu život. A bolo prijatých niekoľko kompromisov. No a začneme. Citácia 5a. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz 3 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí Číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 2. Pán predseda? Ja neviem, pán predseda, či Regi 2 tým úplne odpadlo, bo sa tam hovorí len, že prvá časť odpadá, keď bude kompromis 3 prijatý. To je pred 5. Áno, máte pravdu. ale tá druhá časť je vzadu nejaké iné časti, takže o tom musíme teraz hlasovať. Dobre, ale ďakujem za otázku. A tak kompromis číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za? Proti? Zdržali sa prijatí. 9 za? Proti? Zdržali sa prijatí. Číslo 10 a 40 spoločne, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 24 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa prijatí, 39 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 48 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 56, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá 57. Ako doplnenie za, proti, zdržali sa, prijatí 58 za, proti, zdržali sa, prijatí 59 za, proti, zdržali sa, prijatí 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 61 ústny pozmeňujúci návrh a to vám prečítam a nie. Takže s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 65 za, proti, zdržali sa prijatí. 66 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 ako doplnenie za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 72, 73 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 12, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí, 78 za, proti, zdržali sa prijatí, 80 za, proti, zdržali sa prijatí, 81, druhá časť, prvá časť bola stiahnutá, to je za, proti, zdržali sa prijatí, 82 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, proti, zdržali sa prijatí. 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 85 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis číslo 11 za, proti, zdržali sa to budem musieť spočítať. Takže elektrický, e, overím si to v, elektrickom, v elektronickom hlasovaní. Číslo, kompromis číslo 11. Hlasovanie otvorené. mache ich denn heute hier? Ah, ja, okay. Yeah. Vote is closed. Hlasovanie je ukončené. A 29 hlasov za, 20 proti, takže to bolo prijaté. Dobre, a tým sa dostávame 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 93 za, proti, zdržali sa prijatý. 94 za, proti, zdržali sa prijatý. 96 za, proti, zdržali sa prijatý. 102 za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 104 za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti, zdržali sa prijatí. 108 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutí. Kond 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 110 za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za, proti, zdržali sa prijatí. 113 za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 116 za, proti, zdržali sa prijatí. 117 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 118 za, proti, zdrhli sa, zamietnutý 120 za, proti, zdrhli sa, zamietnutý 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 122 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. 122, hlasovanie je ukončené, and adopted. A bolo to prijaté 123 za, proti, zdržali sa prijatí 124 za, teda prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí druhá časť za, proti, zdržali sa to si budeme musieť overiť. Takže druhá časť 124 v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 125 za. Proti. Prijatý. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 129 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 131 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A výsledok je 48 hlasov za 1 proti. Bolo to prijaté veľkou väčšinou. Gratulujeme. No a to bude iste dôležitým základom pre nasledujúcu prácu. Ďalšou, ďalšou správou je správa pána Franka. Takže číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže ešte raz. Takže pozmúci návrh 2, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý 3 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý 4 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý 5 za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 9 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 11. prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za. Dvanásť za, proti, zdržali sa, prijatí. Jedna za,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 proti, zdržali sa, prijatí. 15 za, proti, zdržali sa, prijatí. 14 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 17 za, proti, 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 18 za, proti, zdržali sa, prijatí 19 za, proti, zdržali sa, prijatí 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 22 za, proti, zdržali sa, prijatý 21 za, proti, zdržali sa prijatý 24 za, proti, zdržali sa prijatý 25 24 je bezpredmetná. Want to check it? Chcete si to overiť? Dobre, tak to overíme 24 v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Pomerne jasne. 25 No, tej sa nehlasuje. 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 27 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. 28 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. 30 za. Proti? To si musíme tiež kontrolovať. 30 v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Closed. Hlasovanie je ukončené. Closed and... Hlasovanie je ukončené. No, nie je tam veľký rozdiel. Zurück 31 zu... No, 31 za, proti, zdržali sa prijatí, 32 za proti, zdržali sa prijatí 33 za, proti, zdržali sa prijatí 34 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No dobre, bolo to prijaté veľkou väčšinou. Ďakujem veľmi pekne a gratulujem spravodajcovi. No a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu dnešného programu, a to tiež k bodu číslo 14, revízia akčného plánu pre energetickú efektívnosť. No a slovo dávam kolegovi Bencenovi ako nášmu spravodajcovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé by som chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na diskusiách a prispeli k tejto veľmi dôležitej veci. Včera sa uskutočila rozprava o energetickej stratégii. No a dnes hovoríme o revízii akčného plánu pre energetickú efektívnosť. Komisia pripravuje svoj návrh, no a ja dúfam, že sa nám podarí vypracovať silnú správu tak, aby parlament veľkou väčšinou vyslal jasný signál komisii. No a viem, že je mnoho názorov, mnoho aktérov. Ja však dúfam, že sa nám podarí nájsť silné, stabilné spoločné stanovisko. Jedna z dôležitých otázok je implementácia súčasnej legislatívy a aj dodržiavanie. No, otázka je, kde sme teraz, ktoré ciele boli dosiahnuté, Máme veľké výzvy, keď hovoríme o infraštruktúre. Potrebujeme sa sústrediť na systémové inovácie ako inteligentné modely, inteligentné siete a inteligentné merače. No a čo máme v smernici o budovách a sa stiahuje na nové budovy. My však musíme urobiť niečo aj s našimi starými budovami pretože vysoké percento energie spotrebovávajú budovy. budovy. Čo sa týka IKT, označovania, efektívnosti a ekodizajnu, ešte stále je veľký priestor na zlepšenie. Dôležitá otázka je tiež financovanie. Bankový sektor je zmrazený. My potrebujeme však oveľa viac finančných prostriedkov a modelov financovania v tejto oblasti. Rovnako vieme, že hlavy štátov a vlád 4. februára budú hovoriť o otázkach energetiky a ja by som chcel povedať, že energetická efektivita je najlacnejší spôsob, ako znížiť emisie CO2. My hovoríme o znížení našej závislosti od Ruska a Blízkeho východu, hovoríme o bezpečnosti dodávok a tiež hovoríme o energetickej účinnosti. Ja si myslím, že ešte stále je tu priestor na veľa zlepšení. Teším sa na diskusie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za vašu prácu aj za úvodné slovo. Pani Thompson, ako činná spravodajkynia má slovo ako prvá. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela sa gratulovať kolegovi Bensonovi za návrh jeho správy. Myslím si, že tá správa obsahuje mnoho dôležitých a potrebných krokov smerom k väčšej energetickej účinnosti v Európe. Chcela by som však doplniť štyri body, ktoré zatiaľ v správe obsiahnuté nie sú. Ide o záväzné ciele, o energetickú chudobu, školenia pre pracovnú silu a financovanie. Poprvé, Mali by sme trvať na záväzných cieľoch pre energetickú účinnosť, energetické úspory. 20 by podľa mňa bolo od roku 2020 realistickým cieľom a zároveň aj ambiciozným. Závisný, závis, záväzný cieľ je kľúčový v politike EÚ v oblasti energetickej účinnosti bez záväzného cieľa v akčnom pláne Pôjde iba o reči bez konkrétnych krokov. Mali sme ciele, doposiaľ, ktoré boli nezáväzné a bolo to neúčinné. Naša skupina SAD v tomto zmysle predloží pozmaňovacie návrhy. Európsky parlament má byť ambiciozným hlasom Európy a mal by vyznať komisiu, aby predložila záväzné ciele do konca tohto roka. Po druhé, už som veľakrát zdôraznila, že sa musíme zamerať na energetickú chudobu, ktorá nie je súčasťou návrhu správy. Táto chudoba je veľkým problémom v Európe, hlavne v nových členských štátoch a dochádza k nej, keď veľká časť príjmu domácnosti ide práve na spotrebu energie. Mnohí obyvateľia platia v zime viac než 50 svojho príjmu práve na energiu. Chudoba, chudoba v oblasti energie je veľká v Európe. Musíme preštudovať ten fenomén, musíme nájsť cesty, ako sa s ním najlepšie vysporiadať. Musíme konať, stimulovať zníženie spotreby energie pre tých najchudobnejších. Toto sú väčšinou domácnosti s najnižšou energetickou účinnosťou, takže tam je potrebné zakročiť. Po tretie, sociálna dimenzia v energetickej účinnosti, vzdelávanie, školenia pre zamestnancov, ktorí pracujú s novými technológiami. Vzdelávanie, odborná príprava je dôležitá hlavne pokiaľ ide o dosahovanie úspor. Musíme investovať do ľudského kapitálu aj do technológií. A na záver financovanie. Je dobré, že správa uvádza viacero finančných opatrení energetickej účinnosti, ale musíme zvážiť aj zdaňovanie, ako môže toto byť stimulom k správaniu smerujúcemu k energetickej účinnosti. Mali by teda tu byť e, obsiahnuté konkrétne programy financovania. Na tomto mieste svoj, svoje vystúpenie ukončím. Ešte raz ďakujem spravodajkyni. Kolegyňa Fan Brent, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Cicíra. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi a gratulujem mu za jeho prácu. Pokiaľ ide o tieňových spravodajcov, mám dvo, dva dodatočné body. Pokiaľ ide o tú energetickú chudobu, ktorý sa musí prepojiť na globálne ceny energií, ktoré platia jednotlivé osoby, je to niečo rozhodujúce. Ak chceme dosiahnuť energetické ciele na zníženie emisí CO2, ale cena energií e, sa zvýšila a to veľmi v mnohých členských štátoch e, v niektorých viacej, v iných menej, ale jednoznačne išli ceny hore a to nás musí znepokojovať. Tým, že tieto veci prepojíme, tak e, budeme mať takú širokú dimenziu toho, že e, obyvatelia stavia na energetickú účinnosť. Treba myslieť na inteligentné systémy e, energetickej účinnosti, inteligentné siete. Nezabúdajme na E, merače plynu a ele- elektriky, ktoré budú inteligentné a tie môžu pomôcť tomu, aby domácnosť lepšie kontrolovala svoju spotrebu energií. A to musí všetko figurovať v tomto texte. Európske zdroje, aby sme podporovali energetickú účinnosť, E, musia mať aj podporu štrukturálnych fondov. Študuje sa tiež plán ekonomického oživenia a myslím v prvom čítaní dosiahneme zhodu a všetky tieto aspekty môžu transparentne sa použiť a paralelne teda využiť k tomuto cieľu. Ešte by som v tomto bode nástojila na jednom. Potrebujeme inovatívne postupy, ako podporiť ľudí, aby spotrebitelia sa pustili tiež do nových projektov energetickej účinnosti. V každom prípade gratulujem spravodajcovi a dúfam, že bude môcť brať do aj tieto body, ktoré som spomenula. Pani Hol, ako ďalšiu tieňová spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tiež sa chcem na úvod poďakovať pánovi spravodajcovi za spoluprácu. Pán Bencen naozaj tieňovým spravodajcom pomohol tým, že ich kompletne zapojil do diskusí, takže veľa vďaka. Súhlasím s pánom Bencenom, že tá správa musí byť jasným signálom. Všetci sme sa na tom zhodli. Ja musím povedať, že som bola trošku sklamaná, keď som ten samotný text správy uzrela, pretože nie je až taký ambiciózny. Európsky parlament zohráva obrovskú úlohu, má zohrať obrovskú úlohu, na to nesmieme zabúdať. Minulé parlament naozaj mal vplyv na akčný plán komisie v oblasti energetickej účinnosti. My sme tam napísali, čo sme chceli. Komisia pôvodne toto nezamýšľala, ale nakoniec to prevzala. A toto všetko dokázal Európsky parlament a teraz sa nám to mohlo podariť znova. Načasovanie našej správy je tiež mimoriadne dôležité. Máme tu také konfliktné signály zo strany komisie, pokiaľ ide o to, kedy chcú zverejniť tento plán. Preto je veľmi dôležité, aby sme zachovali náš pôvodný časový harmonogram tak, aby sme neprišli o tú príležitosť vplývať na veci Bolo tu niekoľko oblastí, ktoré by som chcela posilniť v tej správe. Niekde je to trošku neaktuálne, napríklad máme už aj certifikát energetickej účinnosti, lidskej výkonnosti, pokiaľ ide o implementáciu. Myslím si, že tá správa dostatočne nezdôrazňuje to, že je potrebné, aby komisia pokiaľ ide o tú právu, správu z minulosti, prácu z minulosti, je tu celý časový harmonogram, ktorý sme vypracovali a tam tá komisia naozaj musí držať krok. A členské štáty tiež musia držať krok. Toto musí kontrolovať komisia. Komisia musí prichádzať s návrhmi zlepšenia národných plánov energetickej účinnosti obnoviteľné zdroje energie, tam tie akčné plány sú v poriadku, pretože tam je určitý vzor, ale je potrebné teraz to zohľadniť alebo nejako zrealizovať aj v prípade akčných plánov v oblasti energetickej účinnosti. Potom, pokiaľ ide o tie záväzné ciele, neviem, aké majú presne byť, ale nejaké sú potrebné. Komisár Oettinger sám povedal, že je ochotný zaoberať sa v oblasti stavebníctva, v oblasti stavieb záväznými cieľmi. Takže nebuďme, prosím, menej ambiciozní než samotný komisár. A potrebujeme niečo urobiť už už stojacimi budovami, pretože keď sa pozrieme na smernicu, e, tak e, tam sa dáva zodpovednosť členským štátom, aby robili renovácie, ale iné štáty, napríklad Nemecko, idú ešte ďalej a komisár je za to, takže znova by sme mali byť ambicioznejší. A ešte ďalšie dve oblasti, ktoré tam chýbajú a dúfam, že sa doplnia. Dlho opakujeme, že všetky oblasti dopravy by mali spadať pod energetickú účinnosť a tiež je potrebné venovať sa otázke financovania. To spomínali kolegovia tak aby sa nám podarilo členským štátom dať viacero možností získať financovanie. Teda viacero finančných nástrojov by malo byť k dispozícii. Ďalšia vec je veľmi dôležitá, aby tá správa bola silná, aby bola jasným signálom, pretože vieme, čo je potrebné urobiť. Vieme, že momentálne robíme asi len polovicu z toho, čo by bolo možné a čo je potrebné, aby sme dosiahli ten cieľ úspor 20 z 2020. Nepotrebujeme ďalšie štúdie, vieme, čo máme robiť, len potrebujeme, aby komisia náležité kroky navrhla. Takže potom potrebujeme silnú správu, tak aby sme dosiahli úspory a zvyšili energetickú účinnosť. Ďakujem. Vďaka. Ďalší tieňový spravodajca pán Šimanský. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, máte pravdu. Práce na tejto správe sú vynikajúce. Vyzerá to, že ho podporia mnohé politické síly, nielen vo výbore, ale aj na plene. Našu podporu tá správa má a to preto, lebo v mnohých bodoch súhlasíme, že je potrebné, aby tu bola zameranie na krátkodobý časový horizont, aj z hľadiska financovania. Radi by sme rozšírili systém tzv. bielých certifikátov. Zdá sa, že doposiaľ zo skúsenosti vyplýva, že toto môže mať veľmi pozitívny vplyv na úspory v štátoch EÚ. Tento efekt by sa dal zdvojnásobiť. Bolo by dobre, keby sme to v legislatíve zakotvili, teda že biele certifikáty by mali byť uplatňované vo všeobecnosti. Je tu však jedna zásadná vec, ktorú nepodporujeme. Ciele energetickej účinnosti musia byť indikáciou, teda nie len indikatívne a nie záväzné. Táto nezáväznosť dáva väčšiu flexibilitu, poskytuje väčšie možnosti členským štátom a zdôrazňuje aj lepšie rozdiely medzi členskými štátmi. Ide o možnosť úspor v oblasti energie, a záväzné ciele, ktoré máme v iných eh, právnych aktoch, dokazujú, že skrátka takéto úspory sa nedajú garantovať, často sa to obchádza, zabúda sa na to. A ja mám pocit, že nejaké konkrétne číslo, záväzné číslo, by samozrejme eh, bolo spojené s nejakým monitorovaním, Keby toto číslo bolo len indikatívne, tak by sa podľa mňa lepšie dalo dosiahnuť stanovené ciele. Ďakujem pekne. Videl kvadraz, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Treba poďakovať predovšetkým pánovi Bensenovi za jeho doterajšiu prácu aj za to, čo ešte urobí, pretože spolu s našou kolegyňou Kolárska Bobinská čelia veľmi tvrdej práci vyhodnotiť, skonsolidovať a naprojektovať do budúcnosti našu spoločnú energetickú politiku v takýchto ťažkých momentoch, pretože sme vo všeobecnej situácii veľmi vážnej recesie. Tieto správy sú veľmi úzko prepojené a mali by sme sa im venovať koherentne, pretože e, jedna správa istým spôsobom robí rámec druhej. Ja súhlasím s oboma spravodajcami, keď tvrdia, že je rozhodujúce, aby sme rýchlo a správne implementovali európsku legislatívu, ktorá je platná. Hlavne odsek 5 správy pána Bensena je veľmi dobre, kde zdôrazňuje výraznú úlohu Európskej komisie e, pri spúšťaní konaní v prípade porušenia zmluvy. Čo je jasné a nespochybniteľné, že musíme správne aplikovať platnú legislatívu skôr, než sa pustíme do nových eh, plánov. Musíme využiť príležitosť, ktorú nám ponúka táto správa, aby sme vyhodnotili a to eh, riadne do hĺbky a skonsolidovali naše energetické aky. Ako nevyhnutný prvý krok, skôr než začneme s novými iniciatívami, v odseku 4 podporujem spravodajcu v tom, že žiada, aby komisia kriticky zanalizovala národné plány energetickej účinnosti a ich aplikáciu. Takýmto spôsobom by komisia mohla dosiahnuť alebo vyhodnotiť dosiahnutý pokrok na základe už prijatých opatrení a lepšie zadefinovať naše ciele do roku 2020. Všetci sme si vedomi toho, že Keďže sme dodnes nesplnili ciele Lisabonskej stratégie, tak to veľmi vážne porušilo alebo narušilo dôveryhodnosť únie a jej schopnosť stanovovať si realistické a splniteľné ciele. Mali by sme zabrániť tomu, aby stanovenie záväzných cieľov bolo neustálým zdrojom frustrácie. Ak sa nám podarí preukázať, že naše ciele implementujeme rozhodne, že podporujeme úlohu Európskej komisie ako ochránky zmluv, tak takýmto spôsobom môžeme znovu získať dôveru. Ja si myslím, že to máme dosiahnuť konkrétnymi, rozumnými a jasnými akciami a nemali by sme len púšťať slova do vetra. Samozrejme, nezabúdajme na naše záväzky, na naše texty a teraz sa pozrime na niektoré pozmenujúce návrhy. Myslím, že je jasné po tom, čo som povedal, že vôbec nie je opatrné vnúcovať v súčasnosti nové ciele, ktoré budú záväzné v našej stratégii energetickej účinnosti. Únik dopredu nikdy nedávajú, nikdy nedávajú dobré výsledky. A tiež veľmi jasne obhajujem princíp, že členský štát môže autonómne používať ten druh energie, ktorý ho prinesie alebo privedie k hospodárstvu, ktoré nebude emitovať veľa. Takže takto môžem podporiť odsek 9, kde sa žiada podpora e, kogenerácie v, v sektore Pán Benson jasne si uvedomuje, že Európa je veľmi rôznorodá vo svojich energetických potrebách a situácia nie je rovnaká na severe alebo na juhu a preto nie je možné diskriminovať jeden typ tvorenia energie proti e, druhému. Tiež by som rád pripomenul správu z vlastnej iniciatívy. Ja som bol v roku 2006 jej spravodajcom bola správa o energetickej účinnosti, ako urobiť viacej s menej prostriedkami. Ja tam som nastojil na tom, že jedna vec je podporovať energetickú účinnosť, to je samozrejme dobré, a druhá vec je znižovať finálnu spotrebu energie, čo môže byť nebezpečné, pretože čo nemôžeme urobiť predovšetkým v momentoch recesie, ohrozovať náš ekonomický rast. Teda musíme byť veľmi pozorní s týmito konceptami, a tiež samozrejme predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov. To je všetko. Ja dúfam, že po tejto plodnej výmene názorov sa nám podarí otvoriť cestu k vyrovnanému textu, ktorý získa čo najširšiu podporu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Kalas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni poslanci. A ja by som rád pogratuloval pánovi Bensenovi za jeho vynikajúcu prácu na tejto správe. A mám niekoľko komentárov. Úspora energií prostredníctvom energetickej účinnosti, to je rozhodujúca téma, ktorá nás môže priviesť k novému ekonomickému a energetickému modelu. A v tomto prechodnom období energie, ktoré sa, technológie, ktoré sa rozvíjajú, a také technológie ako e, nanotechnológie alebo fotovoltaická energia, tak môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu. Informačné technológie by sa mali tiež rozumne, inteligentne využívať, aby sme podnietili spotrebu energie, ktorá bude rozumná, či už v domácnostiach, v doprave, ale aj v priemysle. Samozrejme, nesmieme zabúdať na potrebu znížiť spotrebu energie e, aj v sektore informačných technológií a komunikačných technológií, ako sme to už viackrát zopakovali. Ja by som vás rád upozornil na tzv. inteligentné merače, Takéto merače môžu ušetriť skutočne veľmi veľa energie. Taliansko, Švédsko a ďalšie sú jediné krajiny, ktoré 100% používajú takéto merače. Iné štáty bohužiaľ veľmi zaostávajú a len študujú možnosť aplikovať, využívať tieto merače. Musíme si paneurópsky zadefinovať, čo je vlastne inteligentný merač spotreby energie a stanoviť kalendár alebo harmonogram na jeho rozvoj. Nedávne štatistiky hovoria, že takéto inteligentné merače znamenajú veľké zmeny v spotrebe energie, ale len vtedy, keď sú spotrebitelia správne informovaní o ich skutočnej spotrebe, teda ak tam majú nejaký displej a spotrebiteľ sa napríklad prostredníctvom internetu môže napojiť a zistiť, akú má skutočnú spotrebu. Takže treba informovať spotrebiteľov o ich skutočnej spotrebe, aby používali aj inteligentné merače. Pokiaľ ide o harmonogram alebo kalendár, nezabúdajme, e, v sprave pani Del Castillo o digitálnom programe alebo agende sme si stanovili cieľ, že 50 domácností budú mať takéto merače do roku 2015. Samozrejme, nestačia len takéto merače. Je potrebné rozvíjať technológie, v oblasti inteligentných meračov, ktoré budú odpovedať na potreby energetických sietí. Som spokojný tiež, že v tejto správe sa hovorí o úlohe európskych inštitúcií pri cieli zníženia 20 emisí CO2 do roku 2020 Pani Hübner, nech sa páči. Pán Hübner. A ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Kolega za vami, nech sa páči. Pani kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi. Ďakujem pekne aj za to, čo už tu oznelo z úst iných kolegov. Ide, drahí kolegovia, o naozaj veľmi podstatnú tému, nielen z hľadiska klimatologického, ale aj z hľadiska hospodárskeho, z hľadiska krízy, ktorú máme vo mnohých krajinách. Racionalizácia spotreby energie musí byť rovnakou prioritou ako znižovanie emisí skleníkových plynov. Na rozdiel od eh, obnoviteľných zdrojov, a na rozdiel od znižovania emisí táto oblasť bola často zanedbávaná. Nie je dobre rozpracovaná na úrovni EÚ, preto táto správa je taká dôležitá. Je dôležité túto tému nastoliť a rozpracovať. Keď hovoríme o úsporách v oblasti energie, Ide skrátka o nevyhnutnosť, aby sme dosiahli ciele v oblasti klimatickej politiky. Trh sám o sebe nedokáže a snáď ani nechce znižiť spotrebu energie. Takže je potrebné, aby zasiahol štát. Potrebujeme predpisy na úrovni EÚ aj na národnej úrovni ktoré povedú k úspore energie. spotrebitelia, podniky, všetci skrátka musia znižovať spotrebu energie. Európska únia tu veľmi zaostáva, zaostáva napríklad za USA a ďalšími krajinami, takže naozaj najvyšší čas využiť najrôznejšie možnosti úspor energie. Jeden z kolegov napríklad spomínal tie inteligentné elektromery, ale napríklad aj úsporné osvetlenie aj vo verejných priestoroch, na uliciach. Dôležitá je aj informovanosť spotrebiteľov. Spotrebiteľ musí vedieť, akú spotrebu má ten, ktorý spotrebič. Osveta je mimoriadne dôležitá vzdelávanie, školenia pre zamestnancov v sektore energie. Taktiež pokiaľ ide o renovácie budov, tu už boli prijaté určité úpravy. Napriek tomu však nie sú splnené stanovené ciele. Mnohé budovy stále nesplňajú požiadavky, ktoré uvádza európska legislatíva je potrebné vytvoriť určitý mechanizmus, taký, ktorý nebude sankcionovať, ale podporí spoluprácu. Potrebujeme tiež podporovať firmy, ktoré idú v popredí v nových technológiách, v úsporných technológiách, investície do energetickej účinnosti sa na iste vrátia. Vrátia nielen v ochrane životného prostredia, ale aj vo vytváraní nových pracovných miest. A toto je náš cieľ. Zlepší sa aj zasobovanie energiou po celom území EÚ. Tá téma je naozaj veľmi dôležitá. Európska únia sa stále prezentuje ako líder v oblasti zelených energií, v oblasti znižovania emisí až 80 či 95 roku 2020 a na, to, aby, a na to, aby sme tieto cieľe dosiahli, musíme prijať konkrétne opatrenia v oblasti racionalizácie spotreby energie. Preto si myslím, že tá politika musí byť naozaj konceptuálna, musí sa skladať z viacerých krokov postupnosti na dosiahnutie cieľov. Racionalizácia má veľmi pozitívne dopady v EÚ, ale aj celosvetovo pre našich globálnych partnerov. Ďakujem. E, kolega Gierek. Ďakujem, kolega Gierek. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ja mám taký pocit, pocit že vždy hovoríme len ako spotrebitelia a energia nie je nejaký trhový produkt. Energia sa neničí, len mení svoju podobu. No a preto treba hovoriť o využívaní energie a o takom druhu využívania, aby sme z toho získali čo najväčší výkon. No a ja myslím, že keď hovorím o energetickej účinnosti, tak často zabudáme na ten fyzikálny aspekt. Takže všetko to, čo ešte predtým, pred tou, pred tou výrobou. No a teraz je veľmi dôležité, šetriť a tým sa tiež ušetrí energia, samozrejme. Ale možnosti zvyšovať energetickú účinnosť sú na druhej strane. A totiž zmena elektrického mixu, lepšie využívanie elektrického prúdu, Nuž, e, znamená to využívať rekuperáciu v priemysle. Tam sú najväčšie rezervy a možnosti. Dokonca 40 až 80 No a po druhé, redukovať odpor. Hovorí sa tu o 8 alebo 5 alebo 8 až 10 a tiež elektrický odpor. Je tu veľa výmenikových staníc, tak e, na ceste z atomových, ako aj u tepelných elektrární. No a odpor práve v týchto výmenikových staniciach je oveľa ako tu tepelný odpor e, využitím izolačných materiálov. No a po piaté, znížiť trecí odpor. Máme skutočne rôzne, rô, skutočne veľa možností mechanických riešení. Po šiesté, straty v rámci elektromagnetického pola pri konverzii existujú generácie, e, generátory, ktoré pri výrobe strácajú len 12 Tam treba tiež hľadať možnosti úspor. Ďalej, príliš dlhá konverzná sieť. Z plynu získavame teplo, z tepla potom, z tepla potom prúd, ktorý posielame spotrebiteľom, ktorí si pomocou elektrického prúdu opätovne vykurujú, vykurujú byty a získavajú z toho teplo. Tento cyklus je príliš dlhý a spôsobuje veľmi veľké straty v efektivite využívania. Nie spotreby, ale využívania. No, pretože energia sa neniší, ide do energie, potom stúpa entropia. No, druhá otázka je, prečo stúpa entropia? To už je však iný príbeh. Ďakujem pekne, ako ďalší kolega Žado. Merci, monsieur le président. Et, euh, je... Ďakujem, pán predseda. Rád by som pogratuloval k, spra- k práci pána spravodajcu Bencena a predovšetkým za jeho prax pri príprave tejto správy a my sme veľmi úzko spolupracovali. Máme veľa, alebo je veľmi dobré, že v súčasnosti v kontexte sociálnej ekonomickej krízy, ktorou Európa prechádza, konečne je potenciál vytvárania pracovných miest, vytvárania eh, sieti malých a stredných eh, podnikov. Eh, vieme, že tento potenciál nie je známy u našich spotrebiteľov občanov, ale naopak, čo by nám spoluobčania neodpustili, keď znovu bude baril ropy stať 150 dolárov, že sme predtým nekonali, aby sme maximálne využili potenciál zníženia spotreby energie pretože oni sú vždy prvou obeťou budúcej energetickej krízy. To znamená, že absolútne do konca roka potrebujeme sa dohodnúť na harmonograme a vytvoriť skutočný akčný plán o energetickej účinnosti a nielen prázdnymi slovami, ale návrhmi opatrení, ktoré budú veľmi konkrétne, revíziou smerníc, kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi cieľami, ktoré by sa upresnili v tom akčnom pláne. Podporujeme myšlienku záväzných cieľov. Včera sme diskutovali o plynovodoch, či už Nabucco, Nord Stream, South Stream a tak ďalej. 20 energetickej účinnosti, to je 15 Nabucco. 20 energetickej účinnosti v Európe, opakujem, to je ekvivalent 15 plynovodov Nabucco. Toto by sme mali mať v hlave. 15 plynovodov, to je 15 veľkých e, slávnostných otvorení, ale je oveľa lacnejšie ak by sme mali takýto bulvár energetické účinnosti, to znamená, keby sme viacej zdôrazňovali tú účinnosť. Väčšina cieľov, ktoré sa navrhujú spravodajcom, myslím, že renovácia existujúcich budov, to je priorita spravodajcu, ale musíme ísť ďalej, v tejto iniciatíve v stavebníctve a budovy, pokiaľ ide o rytmus renovácie, kvality, rekonštrukcie budov. Tam musíme byť ambicioznejší, pretože je tam ešte potenciál v úspore energií e, aj v rozvoje stavebníctva, ktorý teraz trpí aj v oblasti domácnosti. Financovanie je tiež kľúčová otázka a spravodajca pripisuje jej e, veľký e, význam. A tiež je možné žiadať od členských štátov, aby mali povinnosť v každej krajine vytvoriť akýsi fond energetickej účinnosti, ktorý by využíval čiastočne aj verejné financie. V budúcich týždňoch e, sa budú viesť diskusie ohľadom smernice pre zdanenie energií, aj teda daň z finančných operácií, ako aj dražby e, s emisnými kvotami a tam sú tiež spôsoby, ako by sme nafinancovali alebo zafinancovali tie plány energetickej účinnosti. Spotrebuje sa príliš veľa fosílnej energie a takýmto spôsobom sa aj robí dumping keď máme desiatky miliard subvencií e, fosílnych e, palív alebo daňových úľav pre tento druh energie. A potom ešte k tej energetickej chudobe, ak máme záväzné ambiciozne ciele v úspore energií, tie najzraniteľ, najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva budú tí prví, ktorí uh, E, získajú tým, že sa zvýši ich kúpy schopnosť a tam máme aj špecifické nástroje a tam sa ešte málo urobilo v členských štátoch a preto je európska zodpovednosť, aby sme v tejto oblasti ešte popracovali viacej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz pán Kavajo. Pani Kavajo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som poďakovala pánovi Bensonovi za vynikajúcu správu a za snahu nájsť rovnováhu medzi finančnými obmedzeniami a bojom s energetickými a klimatickými zmenami. Na tomto pozadí musíme nájsť správne cesty, ako e, sa prepracovať k vyššej energetickej účinnosti. Jedna možnosť, ktorú by som tu rada navrhla, ako pozmenujúci návrh, a to som už aj so spravodajúcom diskutovala, zaviesť myšlienku kondicionality podmienenosti do európskych finančných projektov. Projekt bude financovaný len vtedy, keď dosiahne určitých noriem v oblasti energetickej efektívnosti či účinnosti. Nemá zmysel mať obnoviteľné zdroje v energie, ak tá celá budova nie je celá energeticky účinná. To nemá význam. Takže to by sme mali presadiť do budúcnosti ďalší bod. Je veľmi dôležité, aby e, miestne a mestské samozprávy tiež boli zapojené do európskej siete agentúr, ktoré vznikli a ktoré podporuje EÚ. Táto úloha je veľmi dôležitá mesta, miestna správa, ich energetické agentúry by mali byť tiež uvedené v tejto správe. A na záver, nemali by sme zaujímať na úlohu priemyslu, hlavne v oblasti výskumu a vývoja technológií. Energeticky intenzívne odvetvia priemyslu by mali presadzovať väčšiu eh, mieru výskumu v oblasti energetiky. V niektorých sektoroch je potrebné, aby sa naozaj aplikovali nové technológie, aby boli tieto odbory do budúcnosti konkurencieschopnejšie, hlavne pokiaľ ide o reštrikcie z, mm, z energie a životného prostredia. Nezabúdajme na význam výskumu v, o úsporách energii hlavne v energeticky intenzívnych priemyselných odboroch. Ďakujem. Pani Tikau, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi správ- za správu. My ešte predložíme niekoľko pozmeňovacích návrhov. Najskôr by som chcela zdôrazniť, Čiže podľa môjho názoru energetická efektivita, energetická účinnosť musí byť jednou z najväčších priorít EÚ. Ja dúfam, že energetická účinnosť bude mať dôležité miesto tak na programe komisie ako aj rady. nedostatku energii a genetickej chudobe. Nuž, eh, počet ľudí, ktorí trpia vysokými cenami energii, tomu prispela ešte hospodárska kríza, vysoká nezamestnanosť. No a preto čoraz viac rodín v Európe je vystavených problémom s energiami. No a preto by správa mala obsahovať konkrétne predpisy v tejto oblasti. Tak ako som požiadala už v správe o energetickej účinnosti budov, tak si myslím, že preskúmanie v polovici doby platnosti by sme mali využiť na to, aby projekty v oblasti energetickej účinnosti, hlavne čo sa týka energetickej účinnosti budov, aby dostali vyššiu, alebo získali lepšie postavenie v rámci tohto fondu. My sme e, požiadali o navýšenie až 4%. No a ja myslím, že túto revíziu alebo toto preskúmanie by sme mohli mali využiť, ale súčasne ale súčasne by energetická efektivita a účinnosť budov mala získať vysokú prioritu. Nož je správne. No a odporúčanie v tejto oblasti by boli investície sústrediť sa tiež na dopravu, pretože tam sa dá tiež účinnosť zvyšovať. Je mnoho projektov, Galileo a teda, ktoré vychádzajú z tech, využívania technológií informačných a komunikačných. No a treba k tomu dodať ešte aj potrebu elektrických, elektrického pohonu. Môžeme tiež hovoriť o autách, už využívanie týchto prístrojov v inteligentných sieťach, využívanie obnoviteľných energií. Ja dúfam, že aj spravodajca pozorne počúva využívanie obnoviteľných zdrojov energií má obrovský potenciál. V súčasnosti je to problém, preto lebo v Španielsku 5 miliónov eur sa každoročne investuje do obnoviteľných, investovalo do obnoviteľných zdrojov energie. No a dnes musia zatvárať eh, veterné parky, pretože sieť nedokáže prijať to množstvo energie. Ale ak rozvinieme infraštruktúru na centrálnej úrovni, tak tak takéto elektrické zariadenia budeme môcť zapojiť do inteligentných sieti. No a chcela by som ešte doplniť, že v oblasti energetickej účinnosti budov sa doteraz neurobilo všetko. My očakávame lepšiu správu aj z Európskej komisie, ale myslím, že k tomu na to ešte potrebujeme financovanie. Ďakujem pekne, kolega Hökmark. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, sa dom, ja som toho názoru, že je samozrejme, že energetická účinnosť je veľmi dôležitá pre konkurencie, schopnosť nášho hospodárstva, pre zabezpečenie a rozvoj nových energetických zdrojov, pretože je jednoduchšie lepšie využívať energie, než čerpať nové zdroje ja si myslím, že to by sme mali zdôrazniť v tejto správe. Spravodajcovi by som poďakoval. To je ten hlavný dôraz, tá hlavná línia správy. Ak teda robíme verejné opatrenia, musíme zvážiť, že pre jednotlivcov, domácnosti, podniky sú dobré dôvody k tomu, aby, robili, aby sa snažili o tú energetickú efektívnosť. Čo ešte potrebujeme? Potrebujeme zdôrazniť tie oblasti, ktoré sa týkajú takých e, vecí, ktoré jednotlivci alebo domácnosti nemôžu vidieť. Verejné e, štruktúry, rôzne druhy štruktúr. Ehm, spomenuli sa tu teplárenské systémy, infraštruktúra dopravy. Na to sa musíme zamerať. Hovorili sme o záväzných opatreniach a cieľoch. Myslím si, že bude oveľa jednoduchšie využiť záväzné ciele, keď hovoríme o tom, ako rozvíjať e, tie teplárenské, kurenárske systémy alebo dopravné systémy a infraštruktúry. Rád by som v mojom pozmeňujúcom návrhu tento prístup zdôraznil. Musíme sa sústrediť na tie oblasti, kde jednotlivci sami nič nezmôžu pre budúce využívanie energií. Ďakujem, pán Březina. Ja by som rád poďakoval pánovi spravodajcovi. Všetky jeho návrhy sú podľa mňa veľmi pozitívne, len s jednou výnimkou – a to sú práve tie záväzné ciele, pretože na ich stanovenie si myslím je ešte skoro. Ale čím skôr energiu využijeme, tým lepšie. Čím budú naše distribučné systémy efektívnejšie, tým to bude lepšie. Čím sa lepšie zabezpečí energetická bezpečnosť, z toho budú plynúť pozitíva pre Európu aj pre celú spoločnosť. Ale No, možno je tu niečo. Žijeme v akomsi grandióznom omyle. My síce môžeme dosiahnuť využitím efektívnosti úspory v jednotlivých prípadoch, ale celospoločensky, ako hovoril Gierek o fyzikálnych zákonoch, a mám pocit, že keby sme mohli diskutovať na túto tému len tí, ktorí môžu popísať Karlotov cyklus, tak nebolo by nás tu veľa. Tak ešte existujú aj ekonomické zákony a medzi nimi je jeden, ktorý sa volá Jeffsonov paradox. Ešte nikdy nedošlo zvýšením efektívnosti k zníženiu celkovej spotreby. Čo tým vlastne chcem povedať? Ak napríklad zakážeme neefektívne stovatové žiarovky, ako sa to stalo, a nahradíme ich efektívnejšími svietidlami, nedojde k, celkovej, k celkovému poklesu spotreby, ktorý by mal urobiť ten rozdiel. Ak ten pokles bude, bude oveľa menší a to preto, že sa bude viacej svietiť, síce to znie smiešne, ale v ekonomike to prosím takto funguje a som za všetky návrhy pána spravodajcu, okrem tých záväzných cieľov. Samozrejme, musíme podporovať efektívnosť, ale neklamme si, že takýmto spôsobom dostaneme celkovo, že sa dopracujeme k nejakým energetickým úsporám. Ďakujem za pozornosť. Pani Gutierrez Cortines, nech sa páči. Ďakujem pekne. V tejto téme ma znepokojuje a síce, aby sme pristali trochu na zemi. A ja ďakujem spravodajcovi, že urobil obrovské úsilie, aby bol realistom. Myslím, že v tejto téme energetickej efektívnosti je veľa bodov. Samozrejme, že politika je protirečivá, aj EÚ je veľmi protirečivá, ale Nemôžeme každý deň diskutovať o ekonomickej kríze a zároveň si hovoriť, že nič sa nedeje v oblasti energetickej efektívnosti ani nič nerobiť. V Španielsku máme 5 miliónov nezamestnaných. A len 1% z nich si bude môcť kúpiť nové úspornejšie auto a určite nebudú môcť rekonštruovať svoj dom alebo byt náklady energií v Španielsku narastli o 60 Ak chceme byť na výške e, súčasných e, cien takýchto energií, tak čo chceme? Na jednej strane chceme obmedziť jadrovú energiu, ale nezabúdajme, že obnoviteľné energie sú veľmi, veľmi drahé. Áno, je to tu stále protirečenie. Neustále hovoríme o rovnosti, rovnoprávnosti a chudobe, ale na druhej strane na tých chudobných prehadzujeme tú záťaž veľkej zodpovednosti. A zároveň hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energií, ktoré by znamenali pre mnohé mesta autonómiu, ale veľké spoločnosti nás zase tlačia do toho, aby sme obhajovali tie veľké infraštruktúry, takže napríklad v Kartachene zásobujeme Barcelonu energiou, tak dnes hovoríme biele a zajtra čierne. No a tvárime sa, že sme tí najrozumnejší na svete a mňa skutočne znepokojuje tento postoj, pretože keď hovoríme o hodnotení vplyvu a ekonomickom dopade, Keby sme boli zodpovední, tak by sme na jednej strane pozerali, aké sú naše opatrenia a na druhej strane, koľko stojí ich aplikovať. Lebo mne sa zdá, že my absolútne kašleme na to, čo sa tu vlastne deje, lebo my príjmeme tie opatrenia a nepozeráme na to, ako sa aplikujú tieto krásne zákony, ktoré sme práve vytvorili. Takže mám pocit, e, že robíme neustále protirečenia. Ja 100% spravodajcu podporujem, pretože politické strany, ktoré ktoré budú chcieť alebo akým spôsobom chcú dosiahnuť eh, o rekonštrukciu budov v krajinách, kde je 5 miliónov nezamestnaných. A teraz eh, ten európsky podnik je taký renovatívny, ale akým spôsobom, ako chceme postupovať, pretože e, niektoré opatrenia pri etiketách, ako chceme inovovať Vieme veľmi dobre, že výskum a vývoj dokazuje, že aplikovaný výskum ide rýchlejšie ako administratíva, tak predsa neobmedzujme inovatívne postupy a technológie administratívo A na záver téma, ktorá je mi veľmi blízka. Historické budovy, keby sme im čiastočne pomohli tak aby sme zachovali dobrú, rozumnú spotrebu energií. A nikto to nechce študovať. Ja som navrhla pilotný projekt, aby sme vedeli, čo sa robí o energe- s energetickou efektívnosťou historických budov a všetci mi povedali, že nie. Ja síce chápem, že keď chceme byť politici, musíme byť nekoherentní, ale nezabúdajme, na jednej strane budeme tu robiť prejavy a na druhej strane budeme nekoherentní. Ja sa ospravedlňujem za tento prejav, ale potrebovala som sa osobne vyrozprávať. Takže, milá kolegyňa, my sa budeme všetci starať veľmi o to, aby ste mohli pokojne spávať. Dobre. A teraz ešte pani Hercog. Hm, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem spravodajcovi, spravodajkyni, spravodajcovi. Ja, ja by som nežiadala o slovo, ak by ľudia povedali na dôležitejšiu vec, ktorá sa zatiaľ neobjavila. A totiž to energetická účinnosť je otázka človeka. Ľudia ju budú aplikovať, keď budú vedieť, ako to robiť. Nož potrebujeme, potrebujeme vzdelaných zamestnancov, ktorí vedia, ako to má robiť. Keď hovoríme o domoch na vidieku, tak um, ja sa mňa zaujíma, koľko murárov to dokáže urobiť a koľko a, koľko ľudí to dokáže vôbec kontrolovať, či odvedli, odviedli svoju prácu. Takže potrebujeme e, zaručiť kvalitu tak na strane producentov ako aj spotrebiteľov. No a ja, ja predložím jeden alebo dva pozmeňujúce návrhy týmto smerom. My musíme vedieť kontrolovať, čo sa robí. No a ten prístup z hora nadol treba lepšie opísať a treba, aby to bolo postavené na dôležitých vedomostiach, aby celý reťazec a cyklus fungoval, pretože inak sa nedostaneme kam chceme. Ďakujem pekne a myslím, že tým povedali všetci, ktorí chce, k tomu chceli niečo povedať. No a teraz dostáva ešte slovo komisia pani Kosky Maty. No a potom ešte dostane slovo spravodajce, aby sme mohli prejsť ďalšiemu bodu. Takže máte Máte slovo na krátku reakciu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Bencen. A rovnako chcel by som poďakovať všetkým členom výboru, ktorí vystúpili z nášho hľadiska, z hľadiska komisie. Je toto veľmi zaujímavá debata a my, sme mali, my sa tešíme, že sme si mohli vypočuť toľko hlasov. No, veľkým povzbudením v tejto veci je, že každý zdôrazňuje dôvodov, e, dôležitosť energetickej účinnosti a toho nového plánu efektivity, ktorý komisia Českoro predloží. Je to dobré východisko. Pán Bencen v návrhu svojej správy už zavádza dobré veci, všetky sú veľmi hodnotné a ja vás môžem uistiť, že komisia všetky tieto iniciatívy veľmi pozorne preštuduje. Viete, že prvým krokom na definíciu politických línií do budúcnosti rámca energetickej účinnosti je energetická stratégia 2020, ktorá by poprvýkrát v histórii, pokiaľ ja viem, by mala začať analýzou dopytu energetického a spotreby energii. Takže to bude začiatok a otvorenie taký úvod k neskorším politickým dokumentom. Nebudem teraz zachádzať do detailov, pretože ešte stále sa o tom diskutuje, o tom, kedy bude finalizovaná táto správa. Ale možno, čo sa týka jednej veci, ktorá je dôležitá, ktorú treba zdôrazniť, a treba zdôrazniť snahy komisie. No, že ja som si vypočula, že niektorí žiadali hodnotenie súčasného politického rámca. No a viete, že máme, že v roku 2006 bola vypracovaná veľká správa no a na tomto základe sme pracovali na súčasnom politickom portfóliu. Samozrejme je to pre nás veľmi dôležité. Budeme pokračovať v tejto práci, ale rovnako chceme finalizovať hodnotenie politického rámca z roku 2006. A to bude takým prirodzeným východiskom akýchkoľvek ďalších iniciatív. No a sem patrí aj to, že komisia chce zaistiť to, že existujúce politické iniciatívy a existujúca legislatíva bude implementovaná v plnej miere vo všetkých členských štátoch. No a ďalšie pripomienky k právnemu postupu. Ale tiež treba zdôrazniť národné plány implementácie plánu energetickej účinnosti. Takže, pán predseda, ak vám to nebude vadiť, tak teraz prestanem. Komisia však aj naďalej bude veľmi rada prispievať do tejto diskusie a tešíme sa na prijatie a predloženie záverečnej verzie vašej správy. Dobre, dovolte mi len jednu vec. Dúfam, že som to nepochopil celkom správne. Základy pre ďalšie ďalšie rady to sú to je výskum z roku 2006, alebo bude sa to ďalej aktualizovať. Nemusíte to teraz odpovedať. Ja dúfam, predpokladám, že sa to bude ďalej aktualizovať, pretože rok 2006 nemôže byť základom toho, čo sa skutočne deje. Ale teraz dostáva slovo kolega Bencem. Ten teraz bude môcť odpovedať na všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky pripomienky tak tieňových spravodajcov, ako aj ostatných. My sme hovorili o energetickej účinnosti, doprave, vzdelávaniu, vzdelávaniu, vzdelávaní, ako aj o energetickej účinnosti budov. Všetko sú to veľmi zaujímavé témy. Smernica o budovách nie je dostatočná, tá sa týka len nových budov a preto myslím, že potrebujeme sa venovať aj otázke starých budov. Všetky nové iniciatívy samozrejme treba vynieť vo svetle ekonomických problémov, hospodárskej a finančnej krízy. No a tak ako bolo povedané, na začiatku týchto, tejto diskusie Bolo mnoho aktérov. Ja sa teraz teším na pozmejúce návrhy a nadchádzajúce rokovanie. V konečnom dôsledku nesmieme zabúdať na to, že oblasť energetickej účinnosti prináša priestor na veľa inovácií a rovnako vytvára pracovné miesta, hlavne v malých a stredných podnikoch vytvára to hodnotu. My, my potrebujeme vyššiu hodnotu pre produkty v Európe a rovnako potrebujeme vytvárať nové pracovné miesta. No a na to máme príležitosť, pretože najefektívnejším spôsobom, ako ušetriť peniaze, je šetriť energiu. No a my sme tiež hovorili o financovaní na riešenie týchto problémov. Takže sa teším na pripomienky tu mnoho aktérov a dúfam, že nájdeme kompromisy na silnú a jasnú správu, tak aby sme komisii jasne povedali, aké je naše stanovisko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. No a chcel by som pripomenúť, že 5. október je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Na tým prechádzame k ďalšiemu bodu programu, k bodu 15, a to je priemyselná politika vo veku globalizácie. Spravodajca je kolega Lange, ktorému dávam týmto slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia. Áno, ako vidíte v názve, priemyselná politika v veku globalizácie. Pozrime sa na to, čo momentálne robia naši konkurenti a uvidíme, že je naozaj potrebné, aby sme sa intenzívne zaoberali priemyselnou politikou. Len pripomínam, že USA majú balíček inovácií, naozaj dotovaný miliardami dolárov. Aj v Číne sa inovácie veľmi cenia, posilňujú hlavne v oblasti high-tech. A Čína má aj expanzívnu surovinovú politiku, Japonsko, aj tam priemyselná politika zohráva dôležitú úlohu. No a keď sa to všetko uvedomíme, kolegyne, kolegovia, myslím, že si už nemôžeme naďalej dovoliť to, čo sme robili v minulých rokoch – teda, že sme mali nejakú priemyselnú politiku, ale táto vôbec nebola nejakým spôsobom realizovaná, takže musíme rýchlo posilniť našu priemyselnú bázu. Samozrejme, že máme dočinenia ešte aj s výzvami globálnej klimatickej krízy. Musíme sa lepšie popasovať s ekologickými stránkami Dôležité je rozhodnúť sa pre novú priemyselnú politiku v Európe. Ja som sa stretol za minulé týždne s mnohými kolegami, viedli sme intenzívne rozhovory, mali sme v skupine aj veľmi zaujímavý seminár na túto tému, ktorý priniesol mnoho podnetov. V návrhu moje správy ich všetky nájdete. Kolegyne, kolegovia, je jasné, že ak máme šancu na rozumnú priemyselnú politiku v Európe, že ju musíme aj využiť, že to musí byť integrovaná priemyselná politika. Poprvé, integrácia v rámci komisie. Niekedy mám pocit, že v komisii tie politiky sa organizujú tak eh, oddelenie, ale keď chceme posilniť európsku priemyselnú základňu, tak aj v rámci komisie musí nastať taká určitá integračná tendencia. Takže navrhujem vytvoriť určitú task force, pracovnú skupinu v komisii, aby sme tú politiku v komisii náležite zorganizovali. Ďalej zladenie medzi komisiou a členskými štátmi, to je potrebné vylepšiť. V kríze, hlavne v kríze vidíme, že politika členských štátov často je organizovaná úplne inak než v, iných sused, než v susedskom štáte. Takže článok 173 musíme využiť, aby sme dosiahli konzistentnosť priemyselnej politiky medzi úrovňou EÚ a úrovňou členských štátov a medzi členskými štátmi navzájom. Toto sú dva také základné integračné elementy, ktoré musíme pre úspech celého postupu zvládnuť. Na čo konkrétne je potrebné robiť? Ja by som navrhovala, aby sme sa dohodli na také horizontálnej forme postupu a aby sme zohľadnili aj regionálne a sektorálne aspekty. Nož, nechceme byť intervencionistami, podniky lepšie rozhodnú sami za seba. Na druhej strane ale vidíme, že trh neporieši všetko, takže je potrebná inteligentná, horizontálna politika. A v návrhu správy som sa snažil to rozdeliť do takých troch hlavných blokov. Jednotka, inovačná politika. Ja som presvedčený, že materiálne vybavenie, aj zamerania technologický transfer, že toto musíme v podnikoch posilniť, tak aby mohli inovácie napredovať. A znova sa dostávam k tej otázke integrácie. Znova je potrebné prepojenie napríklad medzi prístupom digitálnej Európy a s tradičnou, s tradič, e, a tradičnou priemyselnou politikou, teda aby tie inovácie mohli napredovať. Na to samozrejme je potrebné mať peniaze, aby sa mohli napríklad podporovať aj rizikové inovácie. EIB napríklad tu musí sa zúčastňovať ešte silnejšej miere. Druhý silný blok to sú zdroje. Na jednej strane tie materiálne zdroje. Máme problém so surovinami. Takže je potrebné uzavrieť e, rozumné medzinárodné dohody na zabezpečenie takýchto, takýchto surovín. Ale to nie je všetko. Musíme preskúmať, aké zdroje máme ešte v Európe. Európsky geosystém musíme zistiť, kde sa čoho koľko nachádza. A musíme tie zdroje využívať, tie suroviny e, spracovať lepším spôsobom, než, do, než v minulosti. Čiže na obeh orientované spravovanie zdrojov, žiadne legálne alebo ilegálne vyvážanie do zahraničia. Ďalšia otázka, kto vlastne obchoduje so zdrojmi, aj toto musíme poriešiť, lebo aj tu dochádza k oligopolizácii, tá štruktúra je čoraz oligopolnejšia, keď v prípade železnej rúdy máme asi troch poskytovateľov celosvetovo, ktorí ovládajú 75 trhu a samozrejme, že majú možnosť vplývať na priemyselný vývoj. Takže zabezpečenie zdrojov, ale aj lepšie hospodárenie so zdrojmi. Toto je tiež kľúčová výzva, aby sme mohli efektívnejšie aj ekologickejšie konať. Legislatíva tu už je, máme k dispozícii určité nástroje, ale môžeme naše snahy ešte viac posilniť. A ten tretí veľký blok, to je otázka ľudského kapitálu, kvalifikácie zamestnancov – už teraz sa v niektorých oblastiach stretávame s problémami, vôbec máme problém nájsť potrebný kvalifikovaný personál. Takže je na mieste diskusia, či, eh, či mm, prilákať zo zahraničia nejakých zamestnancov. Ľudia, ktorí chcú pracovať v Európe, budú musieť mať potrebnú kvalifikáciu, takú, ktorá bude vyhovovať priemyslu Európy, Európsky sociálny fond tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. A ešte ten posledný blok, to je tá priemyselná kultúra. Priemyselná politika doposiaľ nebola postačujúca. A môžeme si klasť otázku, prečo? Už možno preto, lebo sme neidentifikovali tie hlavné trhy náležitým spôsobom, taktiež e, otázka obstarávania bola podceňovaná. 17 HDP vzniká vo verejnom obstarávaní priamo či nepriamo. A tento nástroj musíme využiť na podporu inovatívnych produktov, takých, ktoré z dlhodobého hľadiska sú konkurencieschopné a zároveň aj ekologické. Musíme vytvoriť stimuly práve v týchto oblastiach. Ale aj reštrukturalizácia, aj tá musí byť kontrolovanejšia, než keď dieťa do studne spadne, ale preventívna reštrukturalizácia, aby sme zachovali pracovné miesta a poskytli nové podnikateľské perspektívy a podporovali ich. Takže na týchto miestach je podľa mňa potrebné vytvoriť novú priemyselnú kultúru. A k tomu samozrejme patrí aj otázka štátnej pomoci. Ja si myslím, že transparentnosť je kľúčová, že ak bude transparentná, tak môžeme využívať aj štátnu pomoc na podporu inovatívnych odvetví priemyslu, aby tieto boli konkurencieschopné. Samozrejme, že to nemôže viesť k tomu, že by sme v rámci Európskej únie si jeden druhému navzájom konkurovali, takže tento nástroj je potrebné uplatňovať naozaj mimoriadne, obozredne. Potom máme regionálnu úroveň, toto bola európska a teraz reg- regionálna. Podľa prieskumov rozhodnutia o investíciách jednotlivých podnikov závisia veľmi úzko od toho, v akom regióne to je. Takže nejaká inovatívne siete, či sa vytvárajú nejaké klastre, či je tam nejaká perspektíva. Takže by som navrhoval, aby sme to regionálne vytváranie klastrov alebo vytváranie regionálnych klastrov, či už to metropolné regióny alebo nejaké cezhraničné regióny, prihraničné regióny, aby sme túto regionálnu úroveň podporovali. A popri tomto horizontálnom prístupe ešte aj navrhujem, aby sme pre jednotlivé sektory, ktoré sú mimoriadne dôležité, pre priemysel ako taký v Európe, aby sme pre tieto sektory prijali určité sektorové iniciatívy, napríklad pre automobilový priemysel, aby sme nejakým spôsobom podnietili inovačný proces a aby sme umožnili aj mobilitu udržateľným spôsobom. Ale aj iné sektory, napríklad obnoviteľné zdroje energii, toto je už relevantné odvetvie hospodárstva a má dočinenia s obrovskými výzvami. Otázka reštrukturalizácie v podnikoch, ale aj v globálnom kontexte. Čína napríklad investuje do obnoviteľných zdrojov energií naozaj obrovské prostriedky. A nie som si istý, či všetko ide v súlade s platnými medzinárodnými pravidlami, takže aj tu musíme prijať nejaký sektoriálny prístup. Takže pevne verím, že spoločne sa nám podarí vytvoriť novú čerstvú priemyselnú politiku, a tým dosiahneme e, blahobyt, pracovné miesta v Európskej únii. 13. oktobra by malo prísť oznámenie komisie. To by sme mohli zakomponovať a spoločne s radou sa potom vydáme, dúfam, tou správnou cestou. Takže ďakujem za pozornosť, teším sa na podnety zo strany kolegov. Ďakujem pekne, kolega Chacimarkakis sa prihlásilo slovo. Ďakujem, pán predseda. Na úvod chcem pogratulovať pánovi Langemu, e, ktorý už predtým predložil pracovný dokument. Tento návrh správy je v porovnaní s týmto dokumentom oveľa umiernenejší, menej intervencionistický, je vyváženejší. Napríklad sa teším, že tie suroviny e, získali na priestore aj téma malých a stredných podnikov, a aj tie sektorovo špecifické akčné plány. Takže celé je to vylepšené. To je výborné. Teším sa, že sa naďalej snažíte dosiahnuť rovnováhu medzi výskumom, inováciami na strane jednej a konkurencieschopnosťou na strane druhej. Vy požadujete definíciu inovácií, takú široko poňatú definíciu, a ja by som navrhoval, aby sme pod inováciami chápali všetko, čo, čo z myšlienky urobí peniaze, urobí príjem. V výskume tam sa investuje do poznania a inovácie, to je ten opačný postup z poznania, zarobiť peniaze vo forme nejakého produktu, výrobku, služby. A toto nás sám v Európe veľmi nedarí. Takže Ďalšia otázka, ako vytvoriť tieto inovačné stimuly? Máme mnoho programov v Európe, ale niekedy tie veci sú jednoduché. Niektoré európske štáty, tuším Norsko, podporujú elektromobilitu tým, že poskytujú napríklad elektromobilom e, zadarmo parkovanie. To je lacný e, nástroj, alebo napríklad e, používanie autobusov toto sú relatívne lacné, z krátkodobého hľadiska veľmi účinné nástroje, takže mohli by sme sa takto poučiť, tak, takýto, takéto jednoduché nástroje uplatňovať na stimuláciu. Ďalšia vec, otázka made in teda kde bol aký výrobok vyrobený. Ja si myslím, že v rámci európskej priemyselnej politiky musíme hovoriť aj o tom, um, aký podiel produkcie prebieha vôbec ešte u nás. To nejde iba označovaním, áno, jasné označenie made in, to je konflikt v Európe, Taliani, Francúzi sú skôr za, nordické krajiny skôr proti. Musíme sa o tom pozhovárať, lebo to celý proces transparentňuje, pre spotrebiteľa potom ľahšie rozhodnúť sa, aký výrobok kúpi. Vy ste e, viackrát spomenuli Čínu vo vašom úvodnom slove a ja sa budem v mojich návrhoch zasadzovať za to, aby sme v Číne videli partnera. Vidíme to jasne. Naše trhy eh, vlastne odbytové sú za Atlantikom, ale eh, väčšinu produktov berieme z Číny. Je to dobré, pretože sa nám podarilo využiť rast Číny aj v náš prospech, ale zle to je preto, lebo Číňania požadujú za to, že pre nás produkujú, presun know-how od nás k ním, takže je potrebná aj nejaká osobitná dohoda o ochrane duševného vlastníctva s Čínou. Číňania používajú naše patenty, jednak jednej odpísali nemecké patentové právo, ale sú veľmi agresívni z oči voči európskemu priemyslu, takže my ako Európania potrebujeme určitú dohodu. Možno by sme mohli nejaký spoločný tribunál. Dôležité je, aby sme Čínu vnímali ako partnera sociálneho, vzdelávacieho. Raz možno vytvoríme aj zónu voľného obchodu, ale Čína je pre nás rozhodujúcim faktorom v priemyselnej politike. A ešte ďalší aspekt, ktorý čiastočne súvisí s Čínou, ale má taký globálnejší charakter. Bitka o talenty. Ako sa vyrovnáme s nedostatkom odbornej pracovnej síly v Európe. Demografické zmeny, budeme mať polovicu pracovných miest neobsadených, v určitých povolaniach je to kritickejšie než v iných. Inžinieri napríklad v Nemecku budeme potrebovať 95 e, tisíc inžinierov, podľa niektorých štúdí to dokonca ešte viacej, tie čísla nie sú úplne aktuálne, takže bude naozaj prebiehať boj o talenty. A priemyselná produkcia na vysokej úrovni. Tuto bude možné zachovať iba vtedy, ak sa do, tejto, do tohto boja o talenty úspešne zapojíme. Nemôžeme nebojovať, musíme sa zasadzovať za lepšie migračné, pristahovalecké predpisy, Kanadenia to nazývajú selekcia. A musíme o tom aj otvorene hovoriť, pretože Európa žije z technológií, žije z talentov, ale aj z tolerancie. Preto toto celé musí byť súčasťou tejto diskusie a lepšia komunikácia voči našim občanom. Takže priemyselná politika musí byť lepšie odkomunikovaná, to je našou úlohou. Ďakujem. Ďakujem, pani Grostet. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako tieňová spravodajkyňa za EPP by som pogratulovala pánovi Langemu za kvalitu jeho správy. A tiež by som dodala, že je tam niekoľko bodov, kde by bolo potrebné viacej podrobností, pokiaľ ide o vnútornú politiku EÚ. Pán Lange nám hovorí o probléme štátnej podpory podnikov. Je to ťažkosť, ktorú máme, pretože máme európske pravidlá, ale nie sú pravidlá v rámci globalizácie pre tento aspekt a teda naše podniky potom musia čeliť tej nekalej hospodárskej súťaži a narušeniu hospodárskej súťaži, takže e, tak tie pravidlá štátnej pomoci musia e, istým spôsobom sa adaptovať. Chceme my byť šampiónmi, chceme podporovať priemyselnú politiku EÚ, ale napr- konkrétny príklad Airbus e, je považovaný za úspech, sme naň hrdí, ale dnes by nemohol vzniknúť vzhľadom na existujúce pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sú veľmi prísne. Takže tu máme skutočný problém, ktorý musíme vyriešiť. Je to znepokojujúce. Ak chceme byť šampiónmi, tak musíme niečo urobiť takisto. A teraz k otázke financovania. Náš spravodajca hovoril o Európskej investičnej banke tam musíme hovoriť aj o vlastných zdrojoch tejto EIB a tam môžeme predložiť pozmenujúce návrhy. Priemysel potrebuje dlhodobú víziu, e, priemysel neznáša neistotu a my vnúcujeme neustálu neistotu našimi pravidlami a legislatívou aj v rámci klimatických zmien neustále zásahy Európskej komisie a teda viacej, menej ako 20 a tak ďalej. Takže priemyselníci už nevedia, ako majú investovať a ako môžu predvídať do budúcnosti. A to je vážne. A aj tam my absolútne musíme prinútiť nás všetkých, aby sme mali jasné stanoviská a nemeniť ich každú chvíľu. Pokiaľ ide o vnútorný trh, trh samozrejme proti fragmentácii trhu, a to štandardizáciou, normalizáciou a predovšetkým uchovať naše podniky. Nemôžeme hovoriť o priemyselnej politike, keď tu nemáme naše podniky a ďalšie príklady, ako napríklad Galileo. 14 satelitov z 30, ktoré boli zadané verejnými zákazkami nemeckému malému strednému podniku doteraz. OK, ale táto nemecká firma dala 14, 14 týchto satelitov ako subdodávateľov USA. To nie je priateľné. My musíme zabrániť takémuto postupu, informovať treba toho, ako kvalitne sa vyrába v EÚ. To je tá veľká otázka toho označenia Made in Europe. Často sme hovorili o zjednodušení administratívnej záťaže pre MSP. Veľa rokov sa hovorí, ale je to tak, aj ten výskum a vývoj treba nastojiť na PPP. Mali sme tu aj správu pani Karvalo, zjednodušenie toho e, výskumného rámca a projektu. To je dôležité. Hovorili sme, že inovácia nebude úspešná bez dobrého vzdelávania a výchovy. A ako sa tu už povedalo, napríklad v leteckom priemyslu potrebujeme 12 tisíc inžinierov ročne a v súčasnosti Európa ich poskytuje len 9 tisíc ročne, takže aj tu je deficit. Absolútne potrebujeme pomoc pri vzdelávaní a výchove našich nových technických kádrov na európskych univerzitách. To súvisí samozrejme s ochranou duševného vlastníctva, aj to sa tu už povedalo, ale tiež treba hovoriť aj o európskom patente, ktorý čakáme už toľko rokov a ktorý stále neprichádza z, prekla- z dôvodu prekladu. Aj to je problém, aj tam treba pridať. Vieme, že patenty všetko neochránia. Príklad práve sme zistili v jednom členskom štáte EÚ, že čínske pneumatiky sa uvádzajú na európsky trh, ktoré úplne dokonale imitujú európske pneumatiky, ale samozrejme ich kvalita vôbec nie je dobrá a sú nebezpečné. Čo to znamená? Treba posilniť kontrolu. Naša kontrola na hranicách v súčasnosti, pri, keď prichádzajú drogy, falšované lieky, ale nekontrolujeme všetko. A tu poškodzujeme európsky priemysel. A je tu problém vonkajšej dimenzie priemyselnej politike, politiky aj Tomu by sme mali venovať jednu kapitolu, zdôrazniť prístup na trh a prístup a princíp reciprocity. Aj ten by sa mal aplikovať, aby sme zabránili sociálnemu alebo environmentálnemu dumpingu. Na záver by som rada zdôraznila označovanie výrobkov a jeho potrebu, boj proti falšovaniu Správa pani Muscardini vo výbore INTA k tejto otázke je veľmi dobrá. Mali by sme sa ňou inšpirovať. A spravodajca tiež spomínal prvotné suroviny. Áno, je zoznam 14 takýchto surovín e, je to zoznam Európskej komisie a spotreba týchto surovín sa strojnásobí za, na budúcich 20 rokov a to vzhľadom na rozvoj zelených technológií a aj to vyžaduje od EÚ skutočnú vonkajšiu politiku, aby sme ochránili zdroje prvotných surovín, takže aj tu musíme byť veľmi pozorní. To je všetko. Spravodajca tiež hovorilo o horizontálnom prístupe, ale myslieť aj na sektory. Tieto dva prístupy sú dobré. V každom prípade predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov, aby sme vylepšili text, ale ja si myslím, že skutočne potrebujeme, aby sme Európskej komisii a rade predložili správu, skutočnú stratégiu. Nie je to priemyselná politika, je to skutočná priemyselná stratégia, ktorú potrebujeme v Európe. Ďakujem pekne, kolega Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. Ako tieňový spravodajca som presvedčený, že diskusia alebo tá filozofická diskusia o priemyselnej politike v globalizovanom svete je veľmi zložitá a aj veľmi široká. A ťažko sa nachádza to jadro, aby z toho nebolo len filozofovanie bez nejakého výsledku. S mnohými vecami súhlasím, hlavne v oblasti, kde môžeme maximálne priemyslu pomôcť, aby sa urýchlil inovačný cyklus. To je ten najväčší európsky problém. Rovnako ako veda a výskum, ktoré môžu pomôcť priemyslu tam, kde európske prostriedky z verejných zdrojov môžu maximálne pomôcť a vyhneme sa tomu zložitému. Môžeme im pomôcť finančne alebo vytvoriť nejaký podporný nástroj pre priemysel, pretože priemysel sa bude pohybovať v tomto globalizovanom trhovom prostredí a máme len obmedzené možnosti, aby sme si nevyberali len jeden segment priemyselnej výroby, ktorý môžeme podporiť. To, čo povedala pani Grostet, to je jeden zo zásadných problémov, kde my ako európske inštitúcie maximálne pomôcť a to je profesnej príprave ľudí. To je ten najväčší podnet, ktorým môžeme pomôcť. Je to to stredné a vysoké školstvo, ktoré musí byť ťahúňom pre budúcnosť, pre budúce generácie. Samozrejme, treba to naštartovať s časovým predstihom, pretože inžiniera pre letecký výskum alebo výskum v energetike či vo vesmírnej aplikácii. Toho nevychováme za 3 roky. Je to beh na 5-ročnú vzdialenosť. A takíto ľudia potom budú môcť pomôcť a realizovať tieto plány a pripraviť ich je veľmi dôležité a zložité a Európa nemôže ísť len cestou percent a koľko percent máme vysokoškolsky vzdelaných, ale aké sú skutočné schopnosti týchto ľudí sa realizovať v tomto prostredí. A takto dosiahneme tú maximálnu pomoc priemyslu. Konkurencia, schopnosť na tomto globalizovanom trhu, tam sa nás nikto nepýta, či máme dostatočne ambiciozne ciele v jednom spektre. Tu uspejeme len kvalitou výrobkov, kvalitou moderných výrobkov. Čo trochu chýba v tejto správe, to je to zamyslenie nad tým, či my ako európske inštitúcie a národné inštitúcie, či príliš nezaťažujeme priemysel prílišnou administratívou, či príliš nepredlžujeme ten inovačný cyklus či na priemysel priamo či nepriamo nenakladáme príliš veľkú záťaž našich administratívnych predpokladov. Už sa tu hovorilo o označovaní. Nebude to zase znamenať vyššie náklady pre priemysel, čo v ekonomike znamená, že ku každému výrobku príbudne nejaká desatina percenta, pretože to bude treba zaistiť a pretože to administratívne priemysel dostane príkazom ja si myslím, že našou úlohou je práve pri takýchto výzvach, aby sme regulovali a administratívne vstupovali. Musíme byť veľmi uvážliví, pretože v konečnom dôsledku to môže znížiť, zhoršiť konkurencieschopnosť, či sa nám to páči alebo nie. Môže to znížiť percento pracovných síl a uplatnenie výrobkov na svetovom globalizovanom trhu, ktorý je tvrdý, neústupčivý a nevyberá si veľmi ohľadoplne. Skúsenosť Českej republiky, varovanie, tak ako teraz tu diskutujeme o podpore zelených, dôležitých aplikácií alebo technológií, Česká republika zažíva veľmi ťažký e, náraz, pretože zle nastavená podpora pre fotovoltaiku znamená náraz 10 až 20 ceny elektrickej energie Tu sa premietne do priemyslu, zhoršenie ekonomiky a môže to znamenať aj premiesňovanie výrobných kapacít niekam, kde nemajú tento dramatický nárast. Povieme si, zámer bol dobrý, ale výsledok veľmi zlý a s týmto vedomím by sme mali vždy veľmi zvažovať, či takéto rozhodnutia neprinesú zhoršenie pozície priemyslu na celosvetovom trhu. Preto si myslím, že táto diskusia je veľmi dôležitá, prináleží nášmu výboru a mali by sme sa jej venovať s maximálnym úsilím, pretože môže mať ďaleko siahle dôsledky pre náš priemysel, ekonomický úspech Európy v mnohých smeroch, pretože priemysel je ten, ktorý hýbe tou ekonomickou úspešnosťou Európy. Sektor bankový to nebude, ten je sekundárny, ktorý prináša to druhé, ale to, ako sa budeme pohybovať na tom globalizovanom trhu, to závisí od konkurencieschopnosti našich priemyselných podnikov. Ďakujem za pozornosť. Kolega Bütikofer. Teraz kolega Bütikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nachádzam v návrhu správy kolega Langeho veľa dobrých podnetov a myšlienok a som mu vďačný za jeho prácu. Myslím, že hlavne na úrovni cieľov vízii európskej priemyselnej politiky sú tam, je tam veľký potenciál na konsenzus. A je jasné, že je tam veľa zelených, nemyslím tu stranu zelených, je tam veľa vízí pre ekologickú budúcnosť Európy. Takže sústredí sa na energetickú účinnosť, účinnosť využívania palív, no a to je ten nevyhnutný základ, ak v budúcnosti v Európe chceme si zachovať silný priemysel a nesledovať, ako postupne priemyselné kapacity sa stiahujú do iných častí sveta. Avšak pre mňa je okrem týchto cieľov a vízií dôležité ešte základné pochopenie priemyselnej politiky. Mne sa zdá, že veľká časť našej spoločnej práce by mohla spočívať v tom, vysvetliť niečo. Ja nie som Ja nie som nejaký intervencionista alebo protekcionista, ale ak pani Grostet hovorila o tom, že nemecké, nemecký podnik k predáva produktívne kapacity dokonca Američanom. Tak trošku ironicky. A Američanom už nebudeme nič predávať, alebo čo? No, to je z môjho hľadiska trochu problematické pochopenie priemyselnej politiky. No a preto si myslím, že je dôležité, či budeme sa sústrediť na horizontálny prístup, ktorý nám umožní poriadku politické eh, princípy jasne stanovovať. A to by som podporil. No a po tretie, si myslím, že dôležitá je tiež otázka nástrojov a prostriedkov. No a na tejto úrovni sme najslabší, pretože možnosti Európskej únie konať v tejto oblasti nie sú veľmi dobre vybudované a ja som za radikálnu triezvosť. Nemá zmysel vypisovať, čo sa nedá urobiť a čo nebudú robiť ďalší, ktorým to zakážeme. Takže ja myslím, že sa treba sústrediť na to, čo Európska únia vo vlastnej kompetencii môže urobiť a čo môže robiť ostatní len potom. Nebudeme slubovať príliš veľa s politikou, priemyselnou politikou, ktorá je bez pochyby nevyhnutná. Ďakujem pekne. Teraz pán Weber. správa nášho kolegu Langeho je veľmi bohatý, veľmi obšírny, je veľmi bohatá a obšírna. My, ho, my tú správu rozšírime ešte o pozmenujúce návrhy je zaujímavé, keď hovorí o potrebe integrovanej európskej promyselnej politike a tiež k potrebe začleniť sociálny a environmentálny rozmer do dohovod o voľnom obchode a tiež otázka zdrojov. To je tiež dôležité aj nové v našich úvahách ja by som sa tu obmedzil na 3 či 4 poznámky, ktoré sú podľa mňa ktoré chýbajú v tomto texte. Poprvé, nemyslím si, že v takejto správe o, politi- o priemyselnej politike, že môžeme nechať bokom financovanie. Jednoducho nemôžeme. To je vlastne kritérium dôveryhodnosti peniaze vojny, neviem, ktorý filozof hovoril, bol to Machiavelli sa hovorilo, ale v každom prípade aj česť alebo spôsob, ako sa využije, ako sa tieto financie rozdelia v priemysle a hovoríme teraz aj o rozpočte, prebieha rozpráva, rada chce znížiť európsky rozpočet vo finančných perspektívach na 2013 a európsky rozpočet nám nedá toto financovanie a predseda Európskej komisie pán Barozo vo svojom prejave o stave únie hovorí o zdrojoch, ktoré sú uznanou kapacitou EÚ E, kde môže teda emitovať euroobligácie, aby sa financovali veľké projekty infraštruktúry a investičné programy. Spomenul tiež daň z finančných transakcií. Nejde to nejaký ľavico, nejde o nejakého lavicového politika, nejde o e, nejaký atak, ale je to skutočne prezident Európskej komisie, Áno, nesmieme zabúdať, EÚ je zadlžená a keď chceme vážne brať do váhy to, čo navrhujeme aj v tejto správe pána Langeho, tak musíme sa postaviť z očí v oči financovanie. Inak to dopadne tak, ako s Lisabonskou stratégiou. To bude len zoznam krásnych zámerov, ale ostanú len na papieri. Buď e, sa spýtame dobre členských štátov, ale viete veľmi dobre, že teraz E, všetky sa zúčastňujú takej e, súťaže krásy, že kto bude prísnejší e, pri stanovovaní svojich rozpočtoch, tak aj tu len môžeme ťažko očakávať viacej zodpovednosti, ani si nemôžeme robiť ilúzie. Takže to financovanie, to je skutočný kľúč pravdy pre všetko. A ak máme určité usmernenia, tak sa len vtedy k tomu môžeme seriózne postaviť a ak tomu tak nebude a povieme si, že to je nejaký iný problém a že to e, nie je ani v kompetencii nášho parlamentného výboru, tak potom tu budeme mať plán, ktorý síce bude veľmi pekný, ale jeho šance na realizáciu budú minimálne. A druhý prvok. A to je plus tejto správy pokiaľ ide o koordináciu spolupráce priemyselných politik členských štátov, a čo spravodajca volá integrovaná priemyselná politika. Tam musíme zabrániť akémusi prekryvaniu alebo duplikácii v Európe. Ak Nemecko, Taliansko, Francúzsko sa spojili, aby produkovali čistý, hybridný, čisté hybridné vozidlo a bude o chvíľu na trhu, tak musíme postupovať v priemysle tak, čo sme boli schopní urobiť vo vesmírnom alebo letickom priemysle. Nemali by sme si byť navzájom konkurencieschopní, ale podporovať spoluprácu, keď máme málo zdrojov, tak nimi nemôžeme mrhať na rôzne e, projekty. A tretí prvok ktorý je tiež vážny problém. Úspech európskej priemyselnej politiky závisí tiež od menovej politiky, ktorá bude vhodná a od politiky hospodárskej súťaže, ktorá bude menej dogmatická, než ktorú doteraz praktizuje Európska komisia a DG hospodárskej súťaže. Vhodná menová politika, samozrejme, keď sa obrátime a vidíme nadhodnotené euro a tam máme na druhej strane juan, ktorý je podhodnotený a dolár, ktorý e, sa tiež hýbe, tak to úsilie, ktoré môžeme vyvinúť, tak to, všetko to úsilie zrujnuje táto nekalá menová súťaž. Tak podľa mňa je potrebné, rovnako ako USA, Japonsko a Čína majú menovú politiku, výmennú politiku, aj EÚ musí mať výmennú politiku. Nemôže byť jediným aktérom na svete, ktorý takúto politiku nemá. A už sa to tu povedalo, ale ja to zopakujem, lebo je to dôležité. Komisia, ak rozhodne, že priemyselná politika je prioritou a treba to tak rozhodnúť, pretože aj tam a to by malo byť v texte, treba upozorniť, že priemyselná základňa Európy je ohrozená a strácame podiely na trhu aj v priemysle okrem Nemecka. To je jediná výnimka v Európe, kde ešte dosahujem pokrok, ale inak je ústup e, v priemysle na trhu. A čo je dôležité a čo znamená, že voluntaristická politika, aby sme podporovali rozvoj národných šampiónov, aj to musí byť priorita. Európska komisia tri razy bola odsúdená, že sa snažila o fúzie európskych podnikov, nebudem ich tu teraz vymenovávať. A takýmto spôsobom neuľahčíme vytváranie a potvrdzovanie tých európskych šampiónov, aby boli aj svetovými byť svetovým šampiónom a pochádzať z Európy, to ešte neznamená, že je to európsky šampión. A teraz posledný bod. nekalá hospodárska súťaž. Bernd Langen vo svojom vystúpení hovoril o tom, čo sa deje v zelených technológiách. Áno, Čína sa rozhodla byť prvým svetovým producentom v tomto sektore. Produ- Áno. Číňania nemajú veľa uhlia a tie špecializácie a tak ďalej chcú byť prvými vo všetkých sektoroch a majú aj na to prostriedky. Ale čo robia v zelenej ekonomike, v, zelen- v zelených e, sektoroch? 580 miliard dolárov investujú do tohto sektoru. 38 tohto plánu sa investuje do budúcich technológií, zelených e, e, technológií a Číňania aplikujú všetky formy dumpingu bez výnimky, vrátane finančného dumpingu, to znamená štátne banky dávajú verejným štátnym firmám celý kapitál za nulové e, úroky, dávajú im dokonca pozemky a samozrejme stali sa prvými svedovými producentmi vo fotovoltaickom aj vo veternom sektoro, sektore a zaplavujú naše trhy svojimi výrobkami. A moja otázka na spravodajcu, čo urobíme za takýchto okolností? Ide o budúce, o budúce sektory priemyslu, ktoré sú zaplavené. Čo urobíme? Ako zareagujeme? budeme používať tie záchranné klauzuly, antidumpingové klauzuly a tak ďalej. Ale aj v našej správe musíme povedať, ja vôbec nie som za protekcionizmus, ale som za to, aby sme sa obraňovali a ochraňovali tak ako iní Američania, ktorí sú síce za voľný obchod, ale sa vedia obraňovať, ochraňovať. A Číňania sú za voľný obchod pre iných, ale pre seba sú hyperprotekční, takže musíme tiež vedieť sa obraňovať. Nerobíme to dostatočne, myslíme si, že by sme mali byť príkladom a očakávame, že všetci nás budú nasledovať v tomto integrálnom e, e, voľnom obchode, ale to nie je e, to nie je tak. Čínsky kapitalizmus nie je liberálny, je to štátny kapitalizmus založený na štátnych príspevkoch a na štátnom zásahu. Spotreba v Číne to je 35 HDP, v Európe je to 65 v USA je to 75 Keď máme takéto čísla, tak takýmto spôsobom potom aj e, meníme naše právo na na OPA, na, teda na tie možnosti vytvárania e, fúzovaných podnikov. Dobre, ešte piati kolegovia sa prihlásili, potom komisia a potom spravodajca. To znamená to, teraz má každý už iba 1,5 minúty čas, pretože inak nedostanú sa všetci a nedostanú všetci slovo. Takže ak chcú sa všetci vyjadriť, tak to musí byť veľmi stručné. Ako ďalšia ide kolegyňa Fan Prempt. A pustíme hodinky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja eh, sa, vy ste povedali, že musím teda hovoriť eh, stručne, no už tak sa o to posnažím. Už bolo povedané mnoho dobrých vecí, ja s tým súhlasím s mnohým. Ja by som chcela ešte zablahoželať spravodajcovi k takéto vynikajúcej správe ak sa snažíme o udržateľný rozvoj, tak eh, hospodárstvo a sociálne veci musí to byť prostredníctvom priemyselnej politiky. A to sa jasne povedal. Ešte by som na to zdôraznila jeden bod, to mi leží na srdci a som presvedčená o tom, že to má dôležitý, má veľký význam kvôli zmene orientácie nášho priemyslu. No a konkrétne to je palivová politika. Spravodajca k tomu niečo povedal, povedal niečo k surovinám. No a to súvisí aj so širším kontextom. Tam ide o naše podniky, a kde môžeme niečo ušetriť. Hľadíme na personálne náklady, výrobné náklady, ktoré tvoria len 20 celkových nákladov, 40 súvisí so surovinami, takže ešte treba veľa urobiť, takže hospodársky, ekologicky a sociálne treba niečo urobiť s energetickou účinnosťou. Ja ešte tiež predložím niektoré pozmeňujúce návrhy, kde ide hlavne o súroviny, teda. No a ešte by som rada doplnila, že máme koncept cradle to cradle, to znamená, že súroviny treba recyklovať a opätovne využívať. To nie je len teória, ale dá sa to uplatňovať. No a ja myslím, že tam musíme získať podporu. Ďakujem pekne. Teraz Henin. Pán Henin. Takže stručne ja som spokojný, spokojný s tým, ako sa vyvíja tá diskusia, ja verím, že ste si všimli, že dochádza k radikálnemu posunu francúzského postoja. Na niektoré témy už hovoríme spoločným jazykom v tejto krízi. Sme zistili, že Nemecko je na tom lepšie ako Francúzsko, a to z jasného dôvodu. Nemecko sa rozhodlo pre priemyselný nacionalizmus. Tri čísla. Keď Volkswagen predá 100 aut, 60 je vyrobených v Nemecku. Keď Renault predá 100 aut, tak len 26 je vyrobených vo Francúzsku my si uvedomujeme obrovský prienos priemyslu. Keď sa hovoríme o bohatstvu, bohatstve v oblasti platov, miestnu správu a rozpočet štátu. Ja si myslím, že Európska únia musí do toho niečo vložiť. Hovorili sme o eliminácii domáceho odpadu čo najbližšie k miestu vzniku dotujeme túto skutočnosť a musíme jednať tak, aby priemyselné výrobky boli vyrábané čo najbližšie k miestu, kde sú spotrebované a obmedziť a zabraniť tomu, aby tankery a nákladné autá jazdili po celej Európe financovanie ako protihodnota, áno, ale potrebujeme protihodnoty v oblasti zamestnanosti. Keď sa hovorí pozor na intervencionizmus, tak ako pani Grosted, a pán Weber hovorím, nebuďme naivní, prosím vás. Nechovajme sa nejak naivne, nič neobhájme. Američania sa zahrajú s dolarom, ako potrebujú. Američania robia všetko preto, aby získali svoje trhy a očňanoch. ani nehovorme. Sú to európske firmy, ktoré sú inštalované v Číne. V Číne a chcú maximum peňazí, áno, Potrebujeme európsku stratégiu, ale nie takým európskym zákonom, ktoré potom delokalizujú európske podniky mimo. Pani Hercog, ďakujem pekne, pán predseda. Takže veľmi stručne. Ja myslím, že je veľmi dobré, že konečne sa snažíme eh, budovať priemyselnú politiku, a rozvíjame skutočne samostatnú priemyselnú politiku. Myslím, že to je skutočne prekopnická úloha a práca pána Langeho. A druhá vec, treba sa dohodnúť na tom, že je tu strategický cieľ, aby sme vytvorili tú priemyselnú politiku. My sme veľmi hrdí na, na služby. V Európe máme veľa služieb, každoročne sa to zlepšuje ale my musíme zaistiť, a kríza to ukázala, potrebujeme priemyselnú politiku, Európa potrebuje priemysel. No, naše hospodárstvo musí byť eh, tak účinné ako aj inteligentné, no a rovnako energetika. No a rada by som venovala sa trochu spolupráci Videli sme spoluprácu a fúzie spoločnosti, fúzie kontinentov. No a čiže veľké spoločnosti majú mnoho synergických efektov. Vidíme to medzi sektormi, aj v rámci sektorov je pre mňa veľkou, veľmi dôležité, aby o 20 rokov výrobcovia aut mali IKT alebo Microsoft a Google budú vyrábať autá? Už no je to skutočne veľký rozdiel z hľadiska Európy, kto bude lídrom v sektore IKT. No už myslím, že musíme byť inteligentní pri vypracovaní stratégií. Vidíme fúzie medzi energetickým a elektronickým sektorom, takže tie fúzie idú všetkými smermi. A musí to byť súčasťou našej politiky. No a posledná vec, hovorilo sa o financiách. Ja by som rada povedal jedno slovo, ktoré je ešte dôležitejšie. My v rámci Európy musíme vyrobiť a vytvoriť priemyselné ekologické podmienky. Členské štáty nepodporujú investície Môžeme hovoriť o procese autorizácie na otvorenie nových fabrik a teda. Takže prostredie pri, priaznime pre investorov je dôležité na budovanie spoločnej priemyselnej politiky. Ďakujem pekne, kolegyňa Tikal. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja len pár podnetov, bez toho, aby som sa opakovala. Myslím, že preskúmanie politiky suroviny bolo veľmi zaujímavé. No iniciatívna politika v tomto, tejto oblasti je veľmi zaujímavá. Zásobovanie súrovinami je veľmi úzko prepojené s priemyselnou politikou Európy. No a okrem toho je tiež veľmi dobre známe, že spotreba energie ponúka ukazovatele pre dobrý rozvoj priemyslu. Keď priemysel ide na plný plyn, tak je priemyselná spotreba dostatočne veľká. A kde sa zatvárajú podniky, tak aj spotreba energie klesla. Na to, aby sme dokázali zrealizovať naše cieľe, by bolo, e, je dôležité modernizovať priemyselné zariadenia. No a ak budeme môcť poskytnúť príslušné financovanie, tak európske podniky, predovšetkým na východe Európy, budeme môcť zmodernizovať tak, aby dokázali fungovať energeticky účinnejšie. Okrem toho je dôležité, aby sme zapojili do týchto diskusí odbory tvorba európskej priemyselnej politiky veľmi úzko súvisí e, s využitím, využitím pracovných síl. Rovnako akademickú obec a univerzity treba zapojiť a spoločne rozhodnúť o tom, aké budú budúce kompetencie zamestnancov. Ďakujem pekne, kolega Gierek. Pre pánstva, uważam, že bez protekcionizmu... Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, ja si myslím, že bez protekcionizmu, bez štátneho protekcionizmu žiaden priemysel nemôže vyrásť ani v jednotlivých členských štátoch, ani v EÚ ako celku. A ani tú spoločenskú stránku nedokážeme bez neho uspokojiť. Uvediem príklad z Polska. U nás ten čas, tuším, nie je správne odpočítavaný, ale nevadí, pre mňa lepšie. Takže my sme v Polsku otvorili svoje hranice Európe, svetu bez um, zásady vzájomnosti a polský priemysel bol zničený, zničený medzinárodnou kooperáciou, veľkými podnikmi, ktoré boli finančne silné a skrátka boli v stave jednotlivé časti hospodárstva skúpiť a potom ukončiť ich činnosť. Takto to vyzeralo v Polsku a malo to obrovský dopad samozrejme aj na rozpočet, pretože dane potom plynuli nám tieto veľké koncerny platia svoje dane v iných krajinách, nie v Polsku. Uvediem ďalší príklad. Fiat. Fiat za lacno, kúpila v Tichách automobilku, tam vyrábajú momentálne model Panda, mimochodom veľmi dobrý. A oficiálne 4% HDP Polska pochádzajú odtiaľto, ale my zda nedostaneme nič. My máme iba výdavky, sociálne výdavky a prínos žiadny. Takže musíme poriešiť otázku zdaňovania ktorá súvisí s týmito fenoménmi. A tu je na mieste protekcionizmus. A potom môžeme hovoriť o obnove priemyslu. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pán Bergman za komisiu. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemali by sme zabúdať na tú vlajkovú iniciatívu v plánovanom oznámení. Ide o stratégiu Európa 2020, ide o súčasť konvoja vlajkových iniciatív. Časový harmonogram bol trošku zmenený. 27. oktobra je momentálne plánovaný dátum, ale ciele sa nezmenili. A tým cieľom je, pripomínam, zachovať silnú priemyselnú základňu konkurencieschopnú v Európe. Nemali by sme zabúdať na to, že chceme, aby konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť boli v centre oznámenia. Ide o strategický dokument, ale aj pracovný program na budúce roky. Konkurencieschopnosť e, máme na mysli nákladovú, cenovú a inovatívnu konkurencieschopnosť. Ďalšiu vec je potrebné vyjasniť, a to vyplýva aj zo správy pána Langeho, že trvalá udržateľnosť neexistuje bez konkurencieschopnosti a neexistuje konkurencieschopnosť bez inovácií. Rovnováha v návrhu správe možno je trošku e, vychýlená k tej udržateľnosti a troška menej sa možno zaoberá konkurencieschopnosťou, ale pevne verím, že to sa ešte podarí napraviť. Ďalšia vec, také tri body, ktoré by sme chceli my zdôrazniť v našom oznámení. A boli by sme rádi, keby to bolo zdôraznené aj v návrhu pána Langeho. Takže tri veci. Poprvé, je potrebné myslieť v reťazcoch hodnotové dodávateľské reťazce, nie jednotlivé odvetvia, izolované. Ďalšia vec je potrebné, aby nedochádzalo k delokalizácii. Všetky odvetvia sú dôležité, všetky pracovné miesta sú dôležité, všetky sektory, takže nemali by sme eh, nejako vyčenžovať jeden sektor za iný sektor. Ehm, napríklad nie je dobré úplne zabudnúť na také priemysly, ktoré sú náročné na spotrebu energie. Druhá vec, ten koncept národných priemyslov izolovaných je vecou včerajška. Musíme sa orientovať na európsky integračný proces a jednotný trh. Máme teraz priemysel medzinárodný, mali by sme teda myslieť v medzinárodných, v európskych dimenziách. A tretia vec, ostatné politiky, iné politiky, keď hovoríme o integrovanom prístupe. Iné politiky majú komponentu priemyselnej politiky, čiže je to politika klimatických zmien, obchodovanie s emisiami, energetika, obnoviteľné zdroje energie. Toto všetko úzko súvisí s priemyslom a politikou v oblasti priemyslu. Toto samozrejme má dopady na Európsku správu vecí, toto musí byť zlepšené, zoštihlené, zrýchlené na úrovni EÚ. A ešte posledná vec, zatiaľ mi to tu trochu chýba. Niekedy sme takí trošku zakriknutí a neuvedomujeme si tie silné stránky, ktoré Európa má. Európa je trhom s 5 miliardami e, spotrebiteľov. A toto je tá silná stránka, ktorú máme. Jednotný trh je jedným z prejavov tejto síly, ale nemôžeme sa uspokojiť, zaspať na Vavrinoch, uspokojiť sa s tým, čo sme už dosiahli v integračnom procese. Iné časti sveta sa veľmi rýchlo rozvíjajú, vytvárajú infraštruktúry, inštitúcie, ktoré sú v konkurencii s tými našimi. Takže ambicioznosť je na mieste, na mieste musíme znížiť transakčné náklady podnikania v Európe a musíme vytvoriť kritickú masu úspory z rozsahu, z ktorých by mohla Európa profitovať, ale zatiaľ sa nevyužívajú. 27. oktobra, ako som už povedal, vtedy komisia príjme toto oznámenie a my sa tešíme na diskusiu so správodajcom a s tými správodajcami. A mám pocit, že vo všeobecnosti komisia a Európsky parlament e, spievajú z tých istých, z tých istých nôd. Ďakujem. Ďakujem pekne a na záver dávam ešte slovo pánovi Langemu, spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za zaujímavé podnety. Samozrejme, že nemôžem reagovať na všetko, čo tu odznelo. Mnohé z toho, čo ste povedali, leží na srdci aj mne. Pán Weber, napríklad otázka financovania, ak dovolíte, alebo otázka vnútorného trhu. Ale ja som mal jeden veľký problém pri príprave svojej správy bolo mi povedané, pán Lange, ehm, máte obmedzený priestor, takže musel som uplatniť selektívny prístup a nemohol som tam zakomponovať úplne všetko, takže niektoré veci iste do tej správy sa dostanú formou pozmeňovacích návrhov. Made in označenie, poukázali ste na to, že v výbore pre obchody správa muskardíny a problém je na strane členských štátov. Tie sa bránia Takže takto vyzerá situácia. Ešte úplne na záver, teším sa na pozmeňovacie návrhy. Poprosil by som o to, aby tie návrhy boli predkladané tak, aby naozaj zapadali na úroveň európskej politiky, aby boli aj realistické, naozaj realizovateľné. Takže v tomto zmysle ďakujem pekne a želám nám všetkým ešte príjemnú diskusiu. Ďakujem pekne. Pán Lange, jeden tip pre vás. Ak chcete napísať ešte viac, pokojne napíšte knihu. Ďakujem pekne. Stretneme sa znova o 15. Ďakujem.